We I open our afternoon. Otváram pobednejšiu časť našej dnešnej schôdze. Ďakujem. Je nás tak málo. Hlavný bod programu dnes je verejné vypočutie o zjednodušení a o znižovaní byrokracie v európskych štrukturálnych a investičných fondoch. Ako viete, zjednodušenie je stálym bodom diskusie o regionálnej politike, pokiaľ ide o komplexné zielené riadenie a bolo to aj kľúčovým bodom počas rokovaní o legislatívnom balíčku na programovacie obdobie 2014 až 2020 Cieľom zjednodušenia je zlepšiť implementáciu politík a zvýšiť efektívnosť a účinnosť, ako aj dostupnosť európskych štruktúrálnych a investičných fondov. V posledných rokoch e, boli prijaté viaceré opatrenia, ktoré smerovali k zjednodušeniu postupov, ako sú harmonizované pravidlá pre takéto fondy, e, elektronická súdržnosť a zníženie nákladov, Takisto zníženie administratívnej záťaže pre príjemcov je v centre tohto zjednodušovania a malo by sa o to snažiť, malo by sa o to snažiť tak regionálna, lokálna ako aj európska úroveň. Analýza implementácie takýchto opatrení je nevyhnutnou súčasťou zodpovednosti výboru REGI a preto som veľmi rada, že môžem na tomto verejnom vypočutí privítať štyroch odborníkov v tejto záležitosti, Program vypočutia bol rozoslaný samostatne a najskôr dám e, slovo každému z nasi, našich hostí na 10 minút a potom e, dám priestor poslancom na otázky a pripomienky a takisto zástupcom Európskej komisie na eventuálne pripomienky, ak sa tu prítomný zástupca rozhodne vystúpiť. Teraz predstavím našich dnešných hostí doktorka Angelika Piot výkonná riaditeľka európskych záležitostí CMR, to je Rada európskych samozpráv a regionov, pani Anna Maria Kandela z regionu Puglia v Taliansku, pán Georg Ries, to je riadiaci orgán pre ERDF z Baden-Württemberg e, v Nemecku a profesor Vasile Dogaru z West University Temešvár, Rumunsko. Najskôr e, pani doktorka od Megele má 10 minút na prednesenie jej príspevku. E, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem výboru za pozvanie Rady európskych obcí a regionov, aby sme mohli prezentovať naše skúsenosti. Najskôr chcem pripomenúť, že naša organizácia je strešnou organizáciou celoeurópskou, ktorá zastupuje národné združenia miestnych samozpráv a obecných samozpráv a my v dnešnej prezentácii vychádzame z, zo vstupov, ktoré nám poskytli členovia našej, našej rady. Mnohí z nich sú zapojení do implementácie štrukturálnych fondov a operačných programov a preto sme vďační, že ste zvolili mňa na prezentovanie našich e, skúseností doposiaľ. My sme pripravili také brožúrky, ktoré máte vo svojich podkladoch, ak budete chcieť ale viac informácií, tak vám to môžeme poslať po vypočutí. Krátke posúdenie situácie z nášho pohľadu. Môžeme povedať, že pokiaľ ide o príjemcov, tak krok smerom k zjednodušeniu už bol dosiahnutý tým paušálnym eh, prístupom, elektronickou dokumentáciou, eh, zjednodušeným eh, vykazovaním a tak ďalej. Každopádne ešte stále je veľmi veľa pravidiel, ktoré sa vzťahujú práci riadiacich orgánov. Pokiaľ ide o integrovanie ich fondov financií, tak je tu istá miera frustrácie, že tie nariadenia, ktoré poskytujú a stanovujú rámec pre efektívne územné, územný rozvoj efektívny, napríklad e, cez prostredkovateľský orgán ITE a CLD, ITI a CLD, tak členské štáty ešte stále nechcú integrovať a posúvať na zhodne nižšie úrovne tie, tieto financie. Taká je naša skúsenosť. Chcela by som e, vyzvihnúť štyri konkrétne veci v rámci mojej prezentácie, pokiaľ ide o harmonizáciu, pružnosť, proporcionalitu a riadenie, ktoré vychádza alebo spočíva na výsledkoch. Najskôr harmonizácia pravidiel. Naozaj e, vítame prístup, ktorý vychádza z viacerých fondov v rámci súčasného obdobia programovacieho, ale je ťažké ho implementovať. Nakoľko viete, že sú tu rôzne prístupy, rôzne pravidlá, rôzne fondy, a okrem toho v členských štátoch sú rozdielne ministerstva a na európskej úrovni sú do toho zapojené rôzne generálne riaditeľstva DGčka, takže to všetko vedie pomerne k ťažkopádnej praxi. Preto by sme chceli prísť nasledovným návrhom. Tie nástroje, ktoré boli navrhnuté v novom nariadení, ako napríklad sprostredkovateľské orgány, ITIčka alebo CLDčka, ktoré sú nápomocné z pohľadu zjednodušenia, ale ktoré neboli ešte široko e, aplikované a my sme nedávno vypracovali aj štúdiu, pokiaľ ide o aplikovanie ITIčiek v členských štátoch, čo len potvrdzuje, že to uplatnenie je pomerne nízke. Naozaj by sme chceli navádať členské štáty, aby používali tieto nástroje či, čo najširším spôsobom, pretože to by podľa nás e, smerovalo k zjednodušeniu. Naozaj by sme chceli e, nabádať Európsku úniu, aby prešla k spoločným procesom a postupom, tam, kde je to možné. A domnievame sa, že CSF e, to pokrýva tých 5 ESF fondov, ESI fondov, tak to je dobrý krok, ale treba spraviť viacej týmto smerom. Ďalej by sme chceli navrhnúť, aby z dlhodobého hľadiska e, bol jednotný e, tok financovania EÚ smerom na lokálne úrovne, čo by riešilo rôzne potreby rastu na tej miestnej lokálnej úrovni a to by mohlo byť riešením. Bol by to taký one-stop shop, e, ktorý by odrážal celú tú rozmanitosť tých žiadostí zo strany žiadateľov a to by bol jednotný zdroj financovania presne pre tie lokálne miestne samozprávy. A v tej brožúrke, ktorú sme rozdali, tak tam sú tie informácie, ale teraz preskočím. E, druhý bod, ktorý sa týka pružnosti o flexibility, tak máme pocit, že ešte stále nie je e, dosiahnutá. Komisia stanovila tie prioritné témy a percentuálne úrovne v rámci národných programov, ale my sme zažili, že predovšetkým v malých členských štátoch e, je takmer žiadna, nie že takmer žiadna pružnosť a flexibilita, pokiaľ ide o možnosť voľby a uvádzame tam príklad Holandska v našich e, podkladoch. Pokiaľ ide o proporcionalitu a otázka kontrol a auditov, a to nie je určite pre vás prekvapením, že sme dostali tu na veľa, veľa príspevkov od kolegov, hovoria o tom, že štrukturálne fondy naďalej e, predstavujú viac vrstvový spôsob auditu, tým pádom rôzne orgány a úrady kontrolujú tie isté typy dokumentov na rôznych úrovniach a z toho vyplývajú často rozdielne výklady a interpretácie. To predstavuje právnu neistotu pre regionálne aj miestne orgány a čo je najpodstatnejšie aj pre samotných príjemcov. Kľúčové kritérium zjednodušenia pre príjemcov vrátane miestnych a regionálnych samozpráv je zníženie požadovaných počtov kontrol alebo inšpekcií. Súčasný počet eh, kontrol na mieste je považovaný za príliš, ako príliš veľkú ťarchu Niektoré krajiny e, zaviedli e, také informné e, vyhlásenia alebo deklarácie, čo znižuje len počet takýchto, takýchto inšpekcií zo strany komisie. Tam, kde Európsky účtovný dvor nájde vysokú mieru nesúladu v rámci čerpania prostriedkov z AFRD, tak tam je tendencia zavádzať veľa kontrol a inšpekcií zo strany komisie. Bolo by dobre to zlepšiť, tak aby to bolo na prospech príjemcov. E, súdny dvor predpokladá, že všetky krajiny sú také povedať homogénne a že ten jeden problém je transponovateľný ľahko do iného, inej krajiny, ale štáty nie sú rovnaké, takže preto navrhujeme nasledovné. E, prístup, ktorý vychádza viac z výsledkov a je viac proporčný a viac by sa sústredil na niektoré sankcie a na priestor na zlepšenie Malo by to byť viac prístup šitý na mieru podľa jednotlivých členských štátov a malo by tam zároveň byť rozlišenie medzi chybou a medzi skutočnou spreneverou alebo podvodom. Takisto by sme mali požadovať minimálne, minimálne požiadavky smerom na tých auditorov a takisto by bolo treba vyvinúť eh, patričnú prax, eh, pokiaľ ide o túto auditorskú činnosť, aj po konzultácii s auditormi. Takisto by sme mali delegovať viac kontroly na národné e, orgány auditu až na výnimočné prípady. Napríklad jednotná informácia, jednotný audit. E, tento systém by mohol byť zavedený, ktorý e, príjmu všetky za, teda zainteresované strany, počnúť s komisiou až po tých príjemcov. Akékoľvek, pravidla, pravidla, e, akékoľvek zmeny v pravidlách alebo v výklade pravidiel, ktoré sa dejú v strede programovacieho obdobia, by nemali byť aplikované retro, retroaktívne, ak teda sankcionujú alebo penalizujú členské štáty, e, takisto tie riadiace orgány alebo miestnych príjemcov tým, že náhle ich nejakým spôsobom dávajú do pozície, stavajú do pozície nesúladu. E, samozrejme, súlad je možné zlepšiť aj zvýšenou transparentnosťou procesov auditu, takže komisia by mohla zverejniť svoje zistenia z auditov v rámci ranného štádia celého procesu a nie potom sa spoliehať na zmierenie a na odvolania alebo zmierovanie. A posledný bod, pokiaľ ide o riadenie na základe výsledkov, je, ako konštatujeme, škoda, že komisia a členské štáty sa vzdali možnosti tvorby spoločných akčných plánov. Spoločné akčné plány majú potenciál znižovania byrokracie a auditu Teta je zodpovedné len za tie záverečné výsledky. Bohužiaľ, ani členské štáty, ani komisia neverili nejakým spôsobu týmto spoločným akčným plánom, napriek tomu, že aký je ten deklarovaný účel v rámci nariadenia. Jeden z hlavných problémov, ktorý sme zistili, je, že to usmernenie bolo poskytnuté pomerne neskoro a niekedy to nie je jasné. DG Regio vieme, že nastavil tie usmerenia, pokiaľ ide o CLD a takisto o ITI, keď už členské štáty boli v procese zahájenia toho svojho programovania, čiže bolo to príliš neskoro na to, aby to bolo užitočné. My preto chceme e, nabádať komisiu, aby pripravila dokumenty ako podklady alebo usmernenia, aby došlo k aktuálnemu spracovaniu všetkých vecí. Dúfame, že v budúcnosti bude komisia schopná predložiť praktické usmerenia zároveň aj s návrhom novej legislatívy. To by výrazne zjednodušilo život ľuďom z praxe, pretože komisia už bude mať schválené konkrétne myšlienky ohľadom očakávaní od členských štátov, regiónov a miest. A nakoniec aj miestni príjemcovia žiadajú informácie a usmerenia ohľadom implementácie fondov, napríklad pokiaľ je o štátnu pomoc a komunikáciu. Teoreticky tie usmerenia, ktoré poskytuje komisia, by mali byť postačujúce a riadiaci orgán by ich nemal vylepšovať, ale tie usmernenia smerujú na tie riadiace orgány a všetky sú v angličtine. Ako všeobecná konštatácia je tu všeobecná potreba a posilniť inštitúcie vo všetkých členských štátoch. E, riadiace orgány by mali lepšie využívať e, cieľ 11 a tým je inštitucionálne, inštitucionálna tvorba kapacít a technická pomoc. E, záverom sa domnievame, že kľúčovými otázkami nadalej zostávajú, čo je zjednodušenie, môžeme sa dohodnúť na spoločnej definícii, čo je cieľom zjednodušenia, kto by mal byť e, hlavným príjemcom toho zjednodušenia a ako môžeme dosiahnuť tieto ciele. E, my sa domnievame, že by bolo veľmi prospešné zahrnúť všetkých aktérov, ktorí sú dotknutí v tom procese reflexia a umožniť taký odvážny prístup pre lokálne regionálne autority, alebo teda orgány, by riešením malo byť e, dôvera, delegovanie zodpovednosti e, od tej ústrednej vlády, z teda centrálnej správy a e, jasne stanovený rámec a ciele, ktoré vychádzajú z výsledkov CMR, je Európska strešná organizácia lokálnych a miestnych samozpráv a ich teraz združení. Jej členovia pristúpili k záväzku prispievať k plodnej reflexii cieľom nájsť e, zjednodušenie programov európskeho financovania. E, ďakujem pekne za toto a teraz Anna Maria Kambela, e, ktorá bude hovoriť o ERDF, ESF, pokiaľ ide o podporu sociálnej inovácie, nových pravidiel a nových nástrojov. Zaujímavý názov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja prehlbím tú tému zjednodušovania, aj pokiaľ ide o pravidlá používania týchto štruktúrnych fondov, pritom, pričom som si zvolila e, zaoberať sa hlavne tou novou témou, to obdobie programovacie 2014-2020, pretože je to aj súčasťou tej témy toho, to programovacieho obdobia, kde veľká časť e, tých e, dotazov prichádza práve ohľadom otázky zjednodušenia. Tu je veľmi silný záväzok, ktorý sa týka alokovania prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, hlavne na boj proti chudobe a proti a teda zabezpečeniu inklúzie. A takisto existuje ešte ďalší e, záväzok a tým je integrovať zdroje e, SFR a sociálneho fondu e, za tým istým účelom, ja v rámci regiónu Púlia eh, riadím eh, službu eh, pre integráciu, spoločenskú alebo sociálnu integráciu a takisto pre programovanie týchto záležitostí a ja posledné dva roky som sa venovala tvorbe tomto, tohto programu na rok 2014-2020 a my sme zároveň regiónom, ktorý sa rozhodol naplno sa chopiť tej možnosti, ktorú ponúka komisia, a to je rozšíriť, prehlbiť tento program. Po období, kedy sme my samostatne riadili tieto dva fondy, sociálny fond a SRF, tak ako to bolo uvedené e, v predchádzajúcej e, správe. A teraz prechádzame k úplne inému systému, ale zároveň je tu aj e, plán istého programovania, ktorý má isté riziko, že to bude prebiehať paralelne, bez toho, aby to zohľadňovalo regionálne zvláštnosti. Ale každopádne toto je pre nás veľmi dôležitá príležitosť a my sme sa rozhodli k tomu pristupovať takýmto spôsobom. Pokiaľ ide o tú skúsenosť a to, čo sme zažili za posledné dva roky, ak sme pripravili ten program a teraz pracujeme na tom naplňaní a implementácii, tak ja sa domnievam, že môžem teraz prezentovať niektoré body a skúsenosti, e, pokiaľ ide o veci, ktoré treba spraviť E, pokiaľ ide o napríklad dodržovanie pravidiel a ich zosúladenie s národnou a európskou úrovňou a takisto približenie systému pravidiel, ktorý sa týka sociál, teda fondov sociálnych normy európskej a takisto pokiaľ ide o využívanie e, iných fondov s týmto účelom, alebo štruktúrálnych fondov. Hlavne pokiaľ ide o otázky, e, ktoré by som ja chcela veľmi rýchle riešiť, istotne to už bolo naznačené a ja odkážem hlavne na všetky programy spoločenstva a takisto programy regionálne, ktoré sa viac orientujú na témy zamestnanosti, sociálnej inovácie a sociálnej inklúzie a boja proti chudobe. Ďalšia otázka, ktorá je osobitne dôležitá, tá sa týka systému zapojených aktérov do náplňania cieľov nového programovacieho obdobia. To je systém, ktorý je bohatší z pohľadu tých zainteresovaných stran, a nielen preto, že v rámci voľby je náš, ich, ako sme zostávali ten programovací obdobie, ale aj z pohľadu voľby iných členských štátov a mnohých riadiacich eh, úradov a orgánov, tak to siaha po všetky eh, tie miestne orgány až po eh, subjekty, ktoré sú neziskového charakteru, neziskové organizácie, a to znamená subjekty tzv. sociálneho hospodárstva, sociálnej ekonomiky. To je rámec, kde je viacej tých aktérov, pretože vyžaduje si systém, ktorý viac e, bude používať aj verejno-súkromné partnerstvo v porovnaní s tým súčasným rámcom e, legislatívnych úprav. Ja teraz e, k tomuto jedno upresnenie. Pokiaľ ide o ten rámec správnych úprav, ktoré sa týka takýchto štruktúrálnych fondov a ESF, to je rámec, ktorý je veľmi bohatý. Je na regionálnych štruktúrách, a ktoré často sa skrývajú za istou praxou, za istými postupami a za systémom postupov a takisto kontrol, ale k tomuto ešte o chvíľočku sa vyjadrím to je vlastne e, taký výsledok samostatného riadenia tých fondov a takisto isté dichotómie e, medzi verejnými a súkromnými subjektami a je to výsledok e, takého rozlišovania medzi tými subjektami, ktoré to poháňajú dopredu a tými príjemcami, ktorí z toho majú nejaký prospech alebo ktorí to realizujú. Jeden rýchly príklad, jedna časť veľmi dôležitá novej tematiky, pokiaľ ide o sociálnu inklúziu, tak tajmy je veľmi dôležité tak z pohľadu sociálnych programov, ako aj z pohľadu operačného programu nášho ministerstva sociálnych vecí. Čiže tam e, veľmi dôležitú úlohu zohrávajú miestne orgány a takisto obce, samozprávy, pokiaľ ide o našu situáciu, teda tie obce alebo samozprávy, e, ktoré sú združené do širších e, takých tých komalov správnych jednotiek, a to je aj za účelom e, harmonizácie. Čiže tieto samozprávy to sú subjekty, ktoré istotne sú príjemcami z časti, e, budú pracovať aj na naplňaní e, niektorých tých intervencií alebo tých programov, budú takisto pracovať na výbere tých programov a takisto na subjektoch, ktoré budú realizovať tieto projekty. A takisto sú zapojení do voľby a takisto do viacrozmerného posudzovania príjemcov, subjektov príjemcov. To je úloha veľmi dôležitá, bohužiaľ úloha, eh, ktorá musí zohľadniť nedostatočnú kapacitu riadiť a spravovať tie fondy uspokojivým spôsobom, ale predovšetkým pokiaľ ide o kontrolu, eh, ktorá musí byť vždy na taký úrovni, aká je požadovaná. K tomuto chcem povedať, že naša skúsenosť eh, v období 2007 až 2013 tam sme nejakým spôsobom experimentovali, lebo zistili sme teda, že to, to úsilie, ktoré robila správa riadenie na to, aby prepojila národné a regionálne e, pravidlá s tými komunitnými alebo pravidlami spoločenstva, tak aby e, dokázali nejakým spôsobom naplniť požiadavky kontroly, tak to všetko prinieslo dôležité výsledky. To aj z pohľadu tvorby, prípravy, a takisto školenia tých, tých subjektov, e, ktoré sú vyzvané k tomu, aby využívali takéto finančné prostriedky, pretože Teraz máme rozdielne tie, tie, tie formy alebo fondy, pochádzajú od iných e, inštancií, ale jednoducho to nie je, nie je to teda jednoduchá vec, e, nie je e, po, možné požadovať jednu správnu jednotku, aby dokázalo všetko toto realizovať. Ja si ale dovolím povedať, e, že boli veľmi užitočné tie usmerňujúce línie, ktoré sa týkajú napríklad využívanie tých štruktúrálnych fondov a takisto sociálneho fondu my sme sa snažili e, zároveň s tými usmerneniami pre e, to, to žiadanie o tieto prostriedky sme sa snažili nastaviť aj všetky veci, ktoré my ako e, ktoré sa týkajú kontroly zo strany všetkých zainteresovaných orgánov. Toto je úsilie, ktoré bude musieť pokračovať v nadchádzajúcich obdobiach v rámci tohto ďalšieho programovacieho obdobia aby sme si uvedomili, že tá kontrola to nie je len nejaká štruktúra, ktorá je nad rámec to, to, toho riadenia, a ktorá by mala predbiehať alebo anticipovať niektoré, niektoré elementy. takisto je otázka tých tretich, tak povedať, tretich úvodzovkách orgánov, ktoré robia takú, takúto správu a dohľad nad týmito vecami a je nevyhnutné teda zabezpečovať e, všetky tie náležitosti, ktoré sa objavujú v bežnom živote takejto, takéhoto riadenia aj v rámci aktivity kontroly. Ale pokiaľ ide o kontroly, tak e, je tu e, téma, ktorá sa týka typológií projektov, z toho nastavenia podľa typológie projektov, podľa rozmeru projektu alebo rozsahu, takisto v závislosti od typológie tých subjektov, ktoré ju majú naplňať robíme teda checklist e, pre jednotlivé projekty podľa rozdielných veľkostí a takisto je samozrejme je veľa projektov, ktoré sa ťažko e, nastavujú v rámci toho nového programovacieho cyklu. Ja len odkážem na e, dôležitú, dôležitý popyt, poput, ktorý vzniká v rámci nového programovacieho obdobia, pokiaľ ide o oblasť, o ktorej nebudem ďalej hovoriť, ale každopádne veľká, je to sociálna inovácia. To je oblasť, kde tie e, projekty a programy budú pomerne nové aj v kontexte toho, toho, toho územného pôsobenia alebo toho teritoriálneho pôsobenia a my budeme robiť s takými, alebo teda práca s takými istými checklistami, tak e, tam e, hrozí skutočne, že toto riadenie bude takýmto spôsobom zahltené a stiažené, keď si vezmeme, že tým cieľom je len správna, korektná správa, teda riadenie. To by malo byť spoločnou črtou všetkých našich aktivít a našim cieľom je dosiahnuť nejaké zmeny na úrovni území alebo teda samozpráv a tým pádom e, popri tom aj vyskúšať si rôzne modely spolupráce jednotlivých subjektov. Pokiaľ ide o charakteristiku aktivít, ktoré bude treba podporovať, hlavne v cieli sociálnej inklúzie a boji proti chudobe. Na to, aby sme dosiahli väčšiu efektívnosť týchto akcií, tak musíme spojiť dohromady verejné aj súkromné subjekty, ktoré čelia rovnakým témam sociálnej inovácie, teda experimentovať nejakým spôsobom, novými spôsobmi alebo nezvyčajnými spôsobmi verejno-súkromného partnerstva, kontrakty cez sieť, alebo napríklad niektoré združenia, nadácie, spoločenstva e, v rámci aj toho kontextu územného, tak aby podporovali aktívne občanstvo, otázka zdrojov, využívania zdrojov, takisto welfare sharing, to už nie je vec len obmedzená na literatúru, naše samozprávy alebo územia každodenne takto veci zažívajú a je to mimoriadne dôležitá skúsenosť a preto musíme uvažovať nad tým, že to zapracujeme do dvoch e, pravidel, dvoch súborov pravidel. Keby sme to tak teda dali do toho, do SFR a do ESF, tak by sme riskovali, že budeme mať takú reakciu, ktorá odmietne takéto veci zo strany regionov. Čiže taká istým spôsobom narazíme na odpor, e, pokiaľ ide o takéto používanie štrukturálnych fondov. tá, ten, ten súbor nástrojov, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii, ktorý skôr sa snaží rozdielovať ako integrovať, to by mohlo byť problematické. My sa snažíme nejakým spôsobom čo najviac rozvíjať akcie, ktoré budú integrovať a ktoré využijú tieto fondy a potom ale ešte nemáme systém kontroly, ktorý umožňuje aspoň raz realizovať plnú kontrolu ohľadom rozmerov, ktoré sa najviac, e, rozmerov, ktoré sa najviac vzťahujú ku kontrole takéhoto typu fondov, hlavne RDF. My samozrejme sa môžeme odvolať na dve generálne rejiteľstva, keď pracujeme s takýmito fondami, teda my máme tieto dve generálne rejiteľstva, keď vypracovávame e, plány rozvoja miestnych samozpráv a keď nejakým spôsobom integrujeme rôzne zdroje a keď potom dostávame e, kontrola alebo audit zo strany Európskej komisie, tak my to dostávame samostatne. E, účtovný dvor, e, teraz nadviažem na tú tému, ktorá zaznela, čiže účtovný dvor komisia, potom audit ohľadom auditu členských štátov. A niekedy, čo je zaujímavé, je, že sa to týka tých istých, tých istých projektov keď sa urobí nejaká vzorka na nejakom projekte a porovnáva sa to s predchádzajúcim rokom, tak to môže byť vzorkovanie, ktoré e, by sa dalo nejakým spôsobom generalizovať a rovnaké e, projekty dostanú sumár, ktorý sa týka celého reťazca tých poverených orgánov a namiesto toho, aby sme vždy e, vyzývali tie isté subjekty 3, 4, každé, každé 3-4 mesiace, pretože sa chystá ďalší audit, Čiže to je istý problém z pohľadu verejných ako aj súkromných subjektov, ktoré nemajú štruktúru, ktorá by sa týkala e, riadenia a správy takýchto fondov. To sa dostáva do ich života e, nie, nie plánovanie a vyžaduje si to istým spôsobom racionalizáciu, e, ktorá nás skôr eficiamento, že to nebude úplne jednoduché preniesť túto realitu do iných jazykov, také zjednodušené zefektívnenie, čiže skôr ako zavedieme prvky zjednodušovania v rámci systému pravidel, možno by sme dokázali uvažovať nad eh, istou racionalizáciou samotných postupov, eh, s ktorými všetci fungujeme. Eh, mnohé z týchto obmedzení samozrejme sa týkajú fungovania tých národných a miestnych samozpráv. Netýka sa to len orgánov spoločenstva tu na už končím a my sme naozaj vynaložili veľké úsilie, ktoré malo aj kultúrnu povahu alebo kultúrny rozmer a tým, že vďaka e, vstupom z programovacieho obdobia 2014-2020 e, krajiny boli viacej pozorné na tie ciele, ktoré sú integrovanejšie a na nie všetci si zvolili jediný e, nástroj programovania, majú rozdelené tie programy o projekty, ale ja chcem povedať aj o programe, ktorý sa skladá z viacerých fondov a každopádne my veríme, že to úsilie naplňania aspoň v rámci toho prvého obdobia e, bez ohľadu na súčasný stav toho rámca e, komunitných a národných pravidel, že je tu riziko, že budú bežať e, na príliš paralelných kolejach, ktoré nevyhnutne nepovedú k efektívnemu riadeniu. Riskujeme, že sa stretneme s odporom zo strany samozpráv teritoriov bez ohľadu na to úsilie, ktoré sa snažíme ako riadiaci orgán vyvíjať a je tu teda ten rámec, ktorý nám, na nás uvalia tie iné orgány. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Som trošku nervózna, a pretože stále myslím na čas, ktorý nás tlačí. Teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, je ním pán doktor Georg Gris, eh, ktorý zastupuje riadiaci orgán RDF z Badenská Württemberska z Nemecka. Nech sa páči, máte slovo. Očakávame, že využite 10 minút na svoju prezentáciu. Eh, Ďakujem za to, že môžeme približiť názor aj eh, nášho správneho orgánu aby sme sa trošku pozreli na základ celej veci, uvádzame niekoľko príkladov toho, ako fond polospodárstva a regionálny fond spolu navzájom eh, nesúvisia a v skutočnosti nám dosť komplikujú život. Neskôr teda to sme presne. Ja pochádzam zo Stuttgartu, eh, to je znázornené žltou na mapke. Sme Bádensko-Württembersko, Pozrite sa pokojne na YouTube, na video. Je veľmi zaujímavé a zábavné. Najskôr by som chcel priblížiť e, tvrdenie, ktoré sa držíme, a to, že právny rámec nie je pevným rámcom, je to skôr akási Ameba. E, vychádza sa z nariadenia ESIF, pričom e, toto nariadenie nazýva základným nariadením, zastrešovacím nariadením, ESIF nariadením, ESI nariadením. Teda máme toto nariadenie ESIF. Mimochodom, nemáme e, zatiaľ ešte tabulku e, obsahu, čo tiež to skomplikuje celú vec. Máme 7 vykonávacích ustanovení a 3 delegované akty Ďalej je tu ďalšie naredenie RDF, teda tých predpisov je naozaj tak veľa, že komisia žiaľ pozabudla e, zrušiť e, to predchádzajúce nariadenie, ktoré platí naďalej. Teraz sa dostávam k druhej e, veci. Ešte stále si myslím, že Fond poľnohospodárstva a regionálny fond sú podľa mňa ešte stále si vzdialené. Mám tu aj príklad. Toto je EFRE 17 strán, 13 strán a 17 článkov. Toto, prosím, je Fond polnospodárstva 90 článkov a 62 strán. Vidíme tu, e, že ten základ je dosť odlišný a je to aj dosť odlišné, čo sa týka podrobností. E, ďalej druhá vec. Regionálny fond podlieha správu o dotáciách a fond na podporu regionálneho rozvoja e, má už sám svoju možnosť povaľovať e, takéto formy pomoci, teda aj čo sa týka konkrétnych form pomoci, aj tu sú odlišné pravidla v týchto dvoch fondoch. Chcel by som ešte spomenúť e, ďalšie rozdiely medzi týmito dvoma fondami. Uviedol som to v tomto zozname. Jednak ide o príklady malej infraštruktúry tzv. E, ďalej e, e, delegované povinnosti v regionálnom fonde a hospodárskom fonde, taktiež čisté príjmy, taktiež zjednodušené náklady, finančné nástroje a taktiež um, účtovné obdobia. Pozrime sa teraz na tie tzv. malé infraštruktúry. Už vo fonde podhospodárstva sú takto popísané. A to sú napríklad informačné tabulky, rôzne smerovky a taktiež informačné e, značenie. V Nemecku sa e, do nich investuje a suma až do výšky 600 tisíc eur podľa jednotlivých spolkových krajín. E, takže v regionálnom fonde e, predstavuje takýto príklad malej infraštruktúry investíciu vo výške 5 miliónov eur, alebo v prípade svetého dedictva je to až 10 miliónov, teda aj tu sú náklady dosť výrazne odlišné. Ďalej sa dostávame k téme pravidiel pre zapojené orgány. Akčné skupiny majú svoj vlastný rozpočet taktiež majú svoju vlastnú e, zodpovednosť v prípade financovania, rozhodujú o sadzbe financovania, taktiež o konkrétnych druhoch financovania, ale nie sú miestom e, orgánu, ktorý vypláca a procedky a preto nenesú žiadnu finančnú zodpovednosť e, na rozdiel od mestských orgánov a tu sa to bude musieť ešte objasniť v regionálnom fonde, totiž mestské zastupiteľstva sú zodpovedné za výberu projektov a stáva, stávajú sa súčasťou celého kontrolného systému. Musia byť preskúmané, či majú presný popis svojich povinností, či sú organizačne eh, výkonné, či sú finančne eh, schopné, či eh, grémium má správne zloženie, či ten, kto prijal rozhodnutie, mal na to právo moc, či je jasné rozdelenie úloh, či sú dostatočné podmienky boja proti podvodom a tak ďalej a tak ďalej. A preto tvrdíme, že kto toto na seba vezme, tak si je sám strojcom svojho šťastia, tak povediať, Teraz sa dostávam k podrobnostiam týchto čistých príjmov v regionálnom fonde v článku 65 sa uvádza, že čisté príjmy napríklad pri výskumných projektoch e, sa majú e, posúvať späť k správnemu orgánu. V prípade Horizontu 2020 však e, platí rámec podpory a tam sú úplne iné pravidlá, teda čo si zvolí vedúci inštitútu, samozrejme horizont, pretože tým pádom dostane peniaze on sám. Ďalší príklad, k týmto čistým príjmom. V roku 2014 sa zaviedlo, že úspory e, sa taktiež považujú za čisté príjmy. Uvediem konkrétny príklad, e, čo to vlastne znamená v praxi. Len sa pozrime na škôlku, to je nám Nemcom dosť blízke. Keď si predstavíte, že v roku pred e, týmto opatrením bola studená zima, e, náklady na kúrenie boli e, vysoké, deti prichádzali skoro ráno, teda muselo sa dosť veľa peňazí investovať do vykurovania a potom ďalší rok sme uplatnili zaviedli briketové kúrenie, taktiež zima bola miernejšia a kratšia, deti prichádzali do školky neskôr, teraz si porovnáme náklady. Tam sa nedá jednoducho urobiť nič, len chyby. A nesedí to. E, ďalej môj obľúbený článok e, je zjednodušené náklady. Toto sú pokyny k zjednodušeným e, nákladom 60 strán s rôznymi krásnymi pravidlami, ktoré všetci musíme dodržiavať. Zjednodušené náklady. A členské štáty nám ešte urobili väčšiu radosť na 35 eh, stranách uvádzajú eh, celý súhrn otázok. Ak toto sú naozaj jednodušené náklady, tak eh, tak zajtra zažerem svoju starú mamu. Ďalej, ďalšia obľúbená kategória finančné nástroje. Myslím si, že politická diskusia na túto tému um, teraz je bezpredmetná, ale tieto finančné nástroje sa upravujú na 13 rôznych miestach v nariadení ja predsa sa musím neminutne dopustiť chýb, mu sa nedá nejako zabrániť. A finančné nástroje, toto je celý balík, ktorý sa musí splniť. V prípade finančných nástrojov som to zvážil, ide 2,5 kg papiera. Toto sú všetko finančné nástroje. A toto prosím, my máme všetko ovládať. Tieto Eh, úpravy predsa sú nastavené tak, aby sa eh, tvorili prirodzene chyby. No a samozrejme, eh, vrcholom tohto všetkého je účtovný rok. Len si predstavte, že z oblasti polospodárstva podľa plochy to funguje tak, že plnospodár dostane podľa plochy, ktorú obrába, istú sumu a to je každý rok rovnaké. Tam sa dá povedať, že rok si uzavriem a všetko sedí. V regionálnom fonde sú však projekty, ktoré sa tiahnú e, cez 6-7 rokov. A keď si na záver všimnem, že konečný prijímateľ e, nesplnil pravidlá, potom to všetko musím spätne vyuštovovať, e, Je to však všetko čistá byrokracia. Neslúži to napokon na nič. Takéto zložité vyučtovávanie. Ďalší významný aspekt tohto účtovného roka spočíva v tom, že nariadenie o rozpočte nám umožňuje, aby sme v priebehu skúmania opravnenosti platieb ponechali platby v účtových súvahách, aké ale ak začnem skúmať oprávnenosť danej platby, musím okamžite takúto platbu vyňať z fakturovacie doložky, čo to vlastne presne znamená. Každý jeden projekt eh, zahrňa, zahrňa rozličné faktúry a taktiež eh, rôzne čiastkové platby. Teda je tu eh, celá škala stoviek rôznych faktúr a každá jedna faktúra musí najskôr byť vyňatá, kým preskúmame, či je oprávnená alebo nie. A to po niekoľkých rokoch. Teda toto e, skúmanie oprávnenosti bez toho, aby to vôbec dávalo nejaký rozumný zmysel, je obrovskou byrokratickou záťažou. A toto všetko pod nádherným názvom sústredenie sa na výsledky. Ďakujem. Thank you. Thank you very much for your presentation. I'm sure we can create. Ďakujem pekne. E, celkom iste E, si tým získame veľa pozornosti, že tu máme takéto živé prezentácie. Ďalej pokračujeme e, našim ďalším hosťom, e, konkrétne pán profesor Vasile Dugaru, ktorý zastupuje Univerzitu Temešvaru z Rumunska. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem za privítanie a pozvanie na túto, toto podujatie mám e, nejaké konkrétne výsledky, ktoré e, teraz odprezentujem a ktoré vyplývajú z mojich skúseností. 4 roky som pracoval na e, v rámci teda organizácie, ktorá pracuje v oblasti výskumu a inovácií. Pracoval som na technickej koordinácii na mojej univerzite, pokiaľ ide o stratégiu na úrovni regionu Timiš v Rumunsku a teda takisto to som ako odborník na regionálny ekonomický rozvoj. Takisto som vychádzal aj zo správy pána Čedroného, Je to správa, ktorá bola prijatá v roku 2011. Chcel by som sa poďakovať kolegovi, doktorovi Rysovi, ktorý mi pomohol a pomáhal s prípravou môjho vystúpenia. Máme tu tri také hlavné ciele eh, v tejto prezentácii, pokiaľ ide o koheziu. Hovoríme o regionálnej spolupráci, o kombinovaných indikátoroch a hovoríme o zjednodušení, pokiaľ ide o tie hodnotiace kritérie. Ale ja osobne by som nechcel hovoriť o zjednodušení, o zjednodušovaní postupov. To môže byť spôsob, ako eh, zjednodušiť využívanie európskych fondov. Ja by som chcel hovoriť o inom zjednodušení a to je zjednodušovanie také inteligentné, aspoň ja by som to tak eh, nazval, pretože takáto, takéto inteligentné zjednodušovanie by mohlo zvýšiť eh, efektívnosť eh, vynakladania európskych fondov a takisto by to mohlo zmeniť aj kritéria alokovania týchto fondov pokiaľ ide o to um, výskumné stredisko v Sevilli, v Španielsku, už sa tam spravili isté prvé kroky týmto smerom. Sú to ľudia, ktorí, výskumníci, ktorí odmerali mm, spôsoby, akými vlastne štrukturálne fondy e, cirkulujú, tak povedať, v jednotlivých regiónoch. A v ekonomii e, je veľmi dôležitý e, koncept e, komparatívnej ekonomickej výhody. Keď hovoríme o zjednodušovaní, tak e, máme na mysli, dá sa povedať, tri vedecké oblasti, ktoré sú odlišné. A tiež môžeme hovoriť aj o justičnej perspektíve zjednodušovania. Ale toto, tento justičný aspekt, e, súdny aspekt ja dám celý bokom a budem hovoriť iba o tej vecnej, alebo povedzme vedeckej stránke. E, empiricky môžeme povedať, že ak sa máme tejto téme venovať, potrebujeme minimálne nejaké čísla, nejaké údaje, aby sme si mohli spraviť istú e, predstavu o tom, čo je to tento princíp inteligentného zjednodušovania. E, momentálne na úrovni Európskeho spoločenstva máme veľmi dobré výsledky, ktoré boli dosiahnuté vďaka e, výskumu rôznych e, univerzít, ako napríklad e, Univerzita Groningen. Oni ukázali, že transfery medzi regiónmi, medzi krajinami môžu mať pridanú hodnotu. Sú a iné univerzity, ktoré odmerali transfer medzi regiónmi v kategórii NAC 2. Tieto transfery sú veľmi dôležité, ak chceme garantovať koheziu a ak chceme garantovať zohľadňovanie e, špecifických vlastností všetkých týchto regiónov. A takisto potrebujeme aj špecializáciu, ak chceme zabrániť tomu, aby sa ten štruktúrny fond používal na to, aby sa e, financovali tie isté e, druhy e, projekt, ten istý projekt v dvoch odlišných regiónoch. Služby a ciele, ktoré majú byť financované takýmto spôsobom, by mali byť dobre zadefinované tak, aby sme garantovali čo možno najefektívnejšie využitie zdrojov, aby sme prípadne mohli sa dopracovať nejakým úsporom napríklad z hľadiska energetiky. Navrhol som teda tzv. inteligentné zjednodušovanie a vychádzam pritom z viacerých ukazovateľov. Napríklad produktivita konkrétnych sektorov. Zoberiem konkrétny príklad Rakúska a je to užitočný príklad, lebo hovorí aj o výzve tzv. konvergencie. Treba, aby e, sme mali koordináciu medzi špecializovanými sektormi, e, ktorých sa takéto projekty týkajú. Bolo by dobré, kebyže existovali e, dohody o partnerstve, ktoré by boli, dohody, ktoré by boli podpísané medzi regiónmi, ktoré som spomínal, teda aby bola špecializácia, aby došlo k špecializácii. Pokiaľ nemáme špecializáciu, tak je riziko toho, že tieto fondy sa budú ako keby dvakrát vynakladať na ten istý účel. Pokiaľ napríklad chceme spraviť nejaký odhad navýšenia alebo zvyšovania zamestnanosti, tak e, treba vychádzať napríklad e, z výsledkov nejakého prieskumu, napríklad v Spojených štátoch, robia e, odhady pre 700 rôznych e, e, profesí, robia to na niekoľko rokov dopredu a pritom využívajú rôzne e, faktory, ako napríklad vek, skade človek pochádza, jeho etnicita a tak ďalej. A takéto veľmi detailné ukazovatele im v Amerike umožňujú potom veľmi detailne si prispôsobiť e, konkrétnu ekonomickú politiku. A takéto isté E, odhady alebo projekcie e, sa takisto vykonávali aj v Európe. A myslím, že to je niečo, čo by malo byť spravené, pokiaľ chceme e, tie financie distribuovať na základe princípov alebo kritérií, ktoré by boli oveľa lepšie nadefinované, než sú tie, ktoré v súčasnosti sa bežne používajú. Pokiaľ máme nejaké kľúčové alebo takto jasné indikátory, a ktoré by zároveň boli presné, tak bolo by to veľmi užitočné pre alokovanie fondov. Treba aplikovať tú istú politiku v jednotlivých e, kategóriách, čiže nielen v prípade e, NAC 2, ale aj v iných kategóriách regiónov. Čiže vraciam sa e, k tejto potrebe podpisovať partnerstva nie medzi iba napríklad dvoma regiónmi, ale viac ako dvoma. A pokiaľ dáme spoločné e, týmy, ktoré dáme dokopy, tak zabraníme práve tomu, čo som hovoril, teda, aby sa využívali tie isté financie na ten istý účel v dvoch odlišných e, regiónoch. Lepšie je dať to dokopy, spojiť tie projekty, prepojiť ich a využiť e, to financovanie efektívnejším spôsobom. Na úrovni Európskej únie hovoríme takisto o tzv. decouplingu. Tam e, hovoríme o znižovaní Ehm, zdrojov, ktoré sú potrebné na výkon a zároveň zvyšovaním produktivity. Tu hovoríme aj o iných e, kritériách, ako napríklad e, iba HDP. Ja osobne ja osobne skôr podporujem tie analýzy, ktoré vychádzajú z takéhoto konceptu decouplingu, treba robiť veci tak, aby nedochádzalo k nejakému nárastu, ktorý potom e, sa vymkne spod kontroly, pokiaľ teda ide o zdroje a potom je možné e, efektívnym spôsobom na, na úrovni spoločenstva k týmto takám pristupovať. Existuje takisto e, ten koncept konvergencie, ktorý bol vnímaný do roku 2013 ako posledný a bol predložený potom do roku 2020. A bolo náročné tie ciele, ktoré boli vyčlenené alebo vytýčené aj reálne dosiahnuť. Ale myslím si, že to, to hodnotenie e, nebolo vykonané na základe dobrých kritérií. My potrebujeme nové, novú skupinu ukazovateľov. A to je jediný spôsob, ako efektívnym spôsobom sa môžu E, európske fondy využívať. Napríklad tu vidíte príklad e, štúdie od kolegov z tej univerzity v Sevi, v Španielsku. Oni sa snažili analýzovať e, obchodné výmeny medzi regiónmi. Napríklad tu vidíte obchodné, obchodnú výmenu v prípade regiónu Berlín v roku 2010. Táto štúdia bola veľmi užitočná je to teda analýza obchodných výmen v regióne Berlína. Bola naozaj veľmi dôležitá, bola veľmi relevantná, pretože môžeme vidieť, aké boli zisky, aké boli straty. Takisto na úrovni Európskej únie. Ale aj keď sa robí analýza toho, čo sa deje, pokiaľ ide o e, obchodnú výmenu medzi Európskou úniou ako takou a jej partnermi, ako napríklad Spojené štáty, Čína alebo India. Pokiaľ e, poznáte dobre tento koncept komparatívnej výhody, tak sa ospravedlňujem, ale predtým sa tým som chcel to trošku detaľnejšie predstaviť. Máme napríklad 27 krajín, alebo 28, a istý počet e, alebo objem tovaru, ktorý treba e, vlastne vymieňať. A je možné použiť rôzne matematické vzorce na to, aby sme mohli sa dopracovať vlastne k e, mm, vyjadreniu e, tohto, tohto procesu, či už pre konkrétny produkt alebo region. E, región. A teda ako to spraviť tak, túto obchodnú výmenu, aby pre všetkých to bolo, tak povediať, pozitívne. Za to bola vlastne aj odozdaná Stanislavovi Nobelová cena svojho času za tento E, za túto ekonomickú e, teóriu. A toto nám umožňuje e, pracovať takým spôsobom, aby záujmy podnikov boli zladené so záujmami celej spoločnosti. A takýmto spôsobom hľadanie zisku, čo je vlastne zmysel pôsobenia súkromných spoločností, zároveň bolo hľadaním verejného záujmu. A verejný záujem to je predsa to, čo pre spoločnosť alebo pre nejaké spoločenstvo je to najdôležitejšie. Dal som teda príklad eh, Rakúska. Ukázal som, eh, čo Rakúsko spravilo, pokiaľ ide o snahu o špecializáciu. Nechal som si tam iba tri prvé riadky z tejto situácie, pretože potom už eh, išlo skôr o otázku toho, akým spôsobom sa, ako, ako vzniká pridaná hodnota. či už premo alebo nepremo. A podľa výpočtov, e, ktoré boli vykonané, Rakúsko je jedným e, z mála štátov na svete, ktorý, ktoré, ktoré rešpektujú tento princíp inteligentnej špecializácie. A tu vám ukazujem niektoré sektory a hodnotu prida, teda prida hodnotu na osobu a potom v tom druhom slobci je, e, sú platové podmienky, aby ste E, si vedeli spraviť predstavu o tom, ako to v tých sektoroch e, vyzerá, ktoré sú tam e, v tej tabulke uvedené. A potom bol, bol tu vytvorený istý nástroj na základe žiadosti Eurostatu a ktorý je výsledkom výskumu e, nemeckých vedcov z rôznych univerzít, ktorý prebiehal počas obdobia 30 rokov. A títo výskumníci sa snažili odmerať e, využívanie zdrojov, či materiálov alebo energii a e, pre nich bol podstatné dostať do tých najmenších e, detailov tak, aby sa dopracovali k správnym kritériám, ako tieto fondy využiť. Tu dávam ďalší príklad. Ide tu o spotrebu, domácu spotrebu podľa rôznych kritérií. Čiže hovoríme o spotrebu jednotlivých e, e, materiálov v jednotlivých krajinách, respektíve za celú Európsku úniu. A vidíte, že to zníženie za poslednom dobie nebolo veľmi výrazné, v posledných rokoch teda, a potrebujeme ďalšie kritéria na to, aby sme mohli vykonať hodnotenia pre všetky projekty. Tu na tomto slajde vidíte výsledky e, z inej štúdie, ktorá bola vykonaná pre Európsky parlament a týka sa, alebo týkala sa efektívneho využívania zdrojov. Bol tu príklad e, viacerých e, podnikov, konkrétne 100 nemeckých podnikov a z toho sa potom extrapolovali čísla pre celú Európsku úniu. Tu môžete vidieť, že v tejto tabulke som spravil e, porovnanie e, medzi údajmi pre môj kraj, alebo čas, teda župu v Rumunsku, teda Timiš, a potom pre zvyšok e, Rumunska. Tu som ukázal, akým spôsobom spotreba zdrojov a takisto aj produktivita sa budú na, v najbližších rokoch vyvíjať. Teda je tam porovnanie medzi rokom 2013 a namodelovaným rokom 2050. Bez špecializácie by v regióne bolo náročné znižovať spotrebu zdrojov. Táto špecializácia teda sa týka zatiaľ iba e, takej, takého, takej skôr teoretickej e, túžby, než nejakej reality. A potom sme tu mali tú platformu, e, ktorá sa volá S3, tej sa treba naďalej venovať, treba by sme zaviedli tieto kritéria spotreby e, súrovín a energie a treba, aby sme ale takéto niečo zavádzali e, postupne. Máme k dispozícii národné štatistiky, takisto aj e, európske štatistiky a na základe nich môžeme sa k týmto kritériám dopracovať. A je dôležité, aby sme zaviedli takúto inteligentnú špecializáciu na úrovni všetkých európskych regiónov. Ide tu o jednoduché regióny, teda jednoduché pardon, postupy, ktoré sa bez e, nejakých väčších komplikácií dajú zavádzať a treba, aby tento odhad vývoja pracovného trhu alebo trhu práce v každej krajine e, sa teda, aby sa vykonal. Tak e, v Rumunsku napríklad si myslíme, že v najbližších rokoch klesne počet obyvateľov o možno 600 tisíc, alebo teda potrebujeme dať e, nové pracovné miesta ďalšiemu, dvo, ďalším 2 miliónom ľuďom, pokiaľ ten pomer medzi pracujúcimi a dôchodcami má, má byť nejakým spôsobom e, udržaný aj do budúcna. Čiže treba, aby dochádzalo ku koherentnosti medzi e, stratégiami na európskej úrovni a aj na národnej úrovni, pretože pokiaľ stratégie sú, ale nie sú navzájom zladené, je to mínus. Súhrn toho, čo to znamená táto, táto špecializácia Špecializácia je veľmi dôležitá. Podľa niektorých výpočtov Rumunsko bude strácať e, približne 5 miliard eur ročne práve kvôli um, tejto nedostatky špecializácie. Práve kvôli tomu, že chýba špecializácia, chýba efektívnosť, a tak ďalej. To neznamená, že zákon nie je dodržiavaný, ale znamená to, že nerobíme všetko, pretože by sme mohli, ak by sme chceli efektívnosť v našej krajine zvýšiť. Potrebujeme model projekcie, pokiaľ ide o vývoj trhu práce, to je ďalší bod. A takisto treba prijať e, spoločné stratégie a treba myslieť na to, aby e, európske fondy boli alokované takým spôsobom, aby mohli financovať a podporovať tie tzv. mladé priemyselné sektory. To je jediný spôsob, ako zabezpečíme rast hospodárstva a rozvoj na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za všetky tieto vystúpenia. Kolegovia, teraz e, je priestor diskutovať, e, môžete klásť otázky, predkladať návrhy. Pán Novakov sa prihlásil, pán Etheridge, pani Vana, nech sa páči. Pán Novakov ako prvý. Ďakujem, pani predsednička, som veľmi rád, že tu máme zástupcov miestnych zastupiteľstiev, ktorí e, nám hovoria o svojich skúsenostiach s politikou súdržnosti. Myslím si, že politika súdržnosti sa totiž týka priamo ľudí, na mieste tam, kde žijú. Netýka sa európskych inštitúcií, teda príjemcovia a zástupcovia miestnych zastupiteľstiev sú akousi e, navigačnou vežou, ktorá naviguje na letisku Európskej únie. Lietadláka majú vlastne ísť. My totiž tu niekedy žijeme v akejsi rozprávke, predstavujeme si, že to funguje a keď o niečom nepočujeme, predstavujeme si, že to funguje dobre a niekedy to celkom neplatí. Viem, že dokážeme hovoriť veľa o problémoch. E, pán Rys, ak si myslíte, že to je naozaj príliš veľa papierov, e, len si pozrite um, um, vysvetlenia k horizontu 2020. Ja viem, že hovoríme o problémoch veľmi radi, ale podľa mňa je lepšie hovoriť o riešeniach. Niekedy viem, že byrokracia, rôzne administratívne kroky sú akousi prekážkou pre účastníkov podielať sa na politike súdržnosti, práve naopak eh, majú z nej trochu strach. Niektoré miestne zastupiteľstva a firmy si radšej vezmú požičku a potom ju splácajú, než ako by sa uberali tou dlhou cestou plnenia rôznych požiadaviek eh, a kritérií, ktoré sú stanovené. 10 rozpočtu EÚ riade členské štáty. Európsky rozpočet je riade členské štáty a preto uh, tým aj miestne a regionálne zastupiteľstva, to je predsa motor celej ekonomiky, nesmieme vytvárať toľko prekážok týmto príjemcom. Mám niekoľko konkrétnych návrhov a veľmi ma zaujímal názor našich hostí. Uh, Myslím, že máme podobné alebo akési štandardizované e, postupy verejného vstarávania celé EÚ a to by dosť pomohlo, keby sme to zaviedli. Predstavme si, že mám firmu, mám záujem o účasť na verejnom obstarávaní v Holandsku a v Poľsku. Sú to dva úplne odlišné právne rámce, e, dva rôzne postupy a to ma odrádza. Neuľahčuje mi to vstup e, do týchto dvoch krajín. Teda podľa mňa by mohlo byť riešením zjednodušiť tieto auditné postupy, tak aby sa výsledky takýchto auditov buď na európskom národnej úrovni mohli potom využiť ďalej, aby sa využili, respektíve aby sa dosiahli úspory, aby sa nevykonoval audit na ten istý projekt viackrát. Veľmi by ma zaujímalo názor našich hostí, alebo možno aj kolegov ostatných z výboru. Ďakujem pekne, pán Etruič. Prosím e, stručne, aby bol dostatok času na odpovede. Vypočuli sme si teraz viac ako hodinu návrhy na možnosť zjednodušenia chcem naozaj oceniť, vysoko vyzdvihnúť príspevok našich hostí, majú vysokú úroveň kompetentnosti, sú veľmi inteligentní, e, dala by sa toho napísať učebnica, ale predpokladám, že toto nie sú e, zjednodušenia, ktoré by väčšinou očakávala. Ja ako jednoduchý človek e, to chápem tak, že vy hovoríte o možnosti zjednodušenia, aby sa dosiahlo viac. Hovoríte o spôsobu zjednodušenia, aby sa viac mohlo financovať, aby bol väčší účinok a zároveň sa tu neustále diskutuje o tom, E, vo výbore, že nemáme dostatok peňazí na plnenie už e, teraz existujúcich cieľov. Ale v skutočnosti tá skutočná e, výraz jednodušenia by prišla, až keby by sme mali presnejšiu definíciu toho, ako robiť menej a dosiahnuť viac. Myslím si, že my sa len slepo snažíme robiť čoraz viac a tým vlastne produkujeme prácu pre byrokratov. Ja sa chcem opýtať veľmi jednoducho, či vás vôbec niekedy napadlo, že všetky tie informácie, znalosti a vedomosti celej tejto mašinérie by sa o mnoho lepšie využili, keby sa robilo menej, lepšie a demokratickejšie v súlade s tým, čo ľudia očakávajú. A nie je tak strašne veľa, ale naozaj ešte raz oceňujem e, vysokú kompetentnosť našich hostí. Keď už nič iné, aspoň bolo potešením vypočuť si vás. Ďakujeme pekne, pani Vana. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj našim hosťom, odborníkom za vynikajúce prezentácie a konkrétne návrhy. Pre náš výbor je dôležité diskutovať s vami aj v takejto forme. Myslím, že keď hovoríme o zjednodušovaní a znižovaní byrokracie, má to rôzne dimenzie. Jednak je to dimenzia transparentnosti, teda rozhodnutia, aby sa dosiahlo zjednodušenie, taktiež objektívne analýzy, vyhodnocovanie, e, taktiež demokraticko-politické aspekty. Kto sa teda môže zapájať do tohto príjmania rozhodnutí, či aj Európsky parlament, dajme tomu, taktiež je tu aspekt um, pomernosti, do akej miery sú tieto opatrenia e, zamerané napríklad na potreby malých stredných podnikov, ale taktiež je tu aspekt kvality a síce ako dosiahnuť tie kvalitatívne ciele, napríklad v rámci stratégie 2020 a zároveň ako dosiahnem zjednodušenie, napríklad čo sa týka stimulov pre udržateľné projekty, sociálne projekty a tak ďalej. To je moja prvá otázka. Teda kde tu vidíte možnosti postupu pri tomto kvalitatívnom aspekte zjednodušovania? Ešte veľmi konkrétna otázka na pána doktora Rísa ten veľmi živo popísal, prečo tieto dva fondy, regionálny a pozbodársky fond, sú natoľko vzdialené a cudzie. Mohli by ste nám povedať možno trochu podrobnejšie, prečo podľa vás by zblíženie, respektíve harmonizácia bola potrebná a aký prístup by ste navrhovali takéto harmonizácii? Ďakujem. Ďakujeme. Ďalšia otázka, pán Olbricht, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že tu máme aj e, viacero mm, rôznych prvkov v tejto e, diskusii. Jednak ide o štruktúru politiky súdržnosti. V tejto časti diskusie e, to ide naozaj veľmi dlhý príbeh vzťahov medzi jednotlivými európskymi politikami a taktiež vzťahov medzi komisármi, generálnymi riaditeľstvami a jednotlivými výbormi v Európskom parlamente. Eh, pretože problém ESF eh, a RDF nespočíva len v skutočných problémoch eh, v teréne, ale taktiež máme dosť odlišné prístupy tu v Európskom parlamente, jednotlivé výbory vidia veci dosť odlišne a dosť ťažko si tu navzájom rozumieme. Aj tu v Európskom parlamente každý totiž bojuje za ten svoj fond. Ľudia zo zamestnanosti bojujú s ľuďmi z regionálneho rozvoja, taktiež sú z toho spory medzi generálnymi riaditeľstvami v komisii. Je tu akési súperenie. Vy veľmi dobre viete, ako to funguje. Máme za sebou naozaj veľké bitky o to, kto dostane koľko peňazí a ako. Teda snaha nebola zjednodušovať, zjednocovať, práve naopak vytvoriť oddelené postupy, oddelené fondy, pravidlá a tak ďalej. A preto je výsledok taký, ako je. Vy Navrhujete vytvorenie jedného jednotného fondu, to je e, jednoznačné riešenie. Podľa mňa do budúcna by sa takýto vývoj mal zostaviť. Prebiehajú tu politické boje a mm, je z toho len chaos. Podľa mňa riešenie by spočívalo utvorení jedného jediného fondu. Inak každé jedno zjednodušenie bude mať za následok ešte väčšie komplikácie vznikne ďalší niekoľko stranový dokument, eh, kde bude popísané toto zjednodušenie. Ďalší problém spočíva v tom, a to len v krátkosti popíšem, eh, tu ide o výkonnostné vnímanie rozpočtu a ukazovatele. Aj tu sú naozaj veľké bitky. Len málo kto rozmýšľa skutočne o tom, ako nastaviť rozpočet, aby bol viac orientovaný na výkonnosť. E, skôr sa ľudia zameriavajú na kontrolu tejto výkonnosti. Teda nesnažíme sa rozmýšľať integrovanie, snažíme sa i hneď myslieť na kontrolu. A náklady na kontrolu sú následne vyššie ako skutočné e, zisky z celého tohto procesu. A výsledkom je, ako povedal kolega, že ľudia sú čoraz menej motivovaní zúčastňovať sa týchto projektov v menej rozvinutých krajinách tá motivácia je jasná. Chcú európske peniaze. V krajinách, kde je menej štrukturálnych fondov, je snaha úplne rezignovať a venovať sa úplne iným politickým oblastiam. Podľa mňa na toto sa musíme teraz sústrediť v Nemecku, Francúzsku, Taliansku. Vidíme čoraz viac, že politici sa obracajú chrbtom Tvrdia nám, že toto je e, naša politika, naša záťaž, že si to máme stražiť sami. Majú čoraz menej peňazí a rovnakú úroveň e, byrokratickej záťaže. A nemajú to záujem. Myslím si, že teda riešením by bolo vytvorenie jedného jediného fondu a druhá vec, e, ten rozpočítame na výkonnosť, e, e, ale v skutočnom slova zmysle, nielen kontroly. Ďakujeme. Ďalej pán pán Nistelroj. E, Dovolte mi vyjadriť sa k tým skvelým a užitočným príspevkom, ktoré sme si dnes vypočuli. Rád by som vedel, ak, vedel aké sú tie rýchle zisky alebo ten, ten rýchly prospech, ktorý z toho plinie, pretože Jan bude v rámci rozpočtového výboru spravodajcom pokiaľ ide o revíziu, napríklad midterm review MFF viacočného finančného rámca a už vidím, že sa chystáš na to, ale toto je ten veľký obraz. E, teraz ale pracujem aj na uznesení parlamentu, ktoré bude zverejnené o pár dní. Mohli by ste každý z vás pomenovať také tie tri rýchle výhody, rýchly prospech z pohľadu tej politiky súdržnosti, nie v celej tej štruktúre, pretože my nie sme zodpovední za horizont. Tri rýchle výhody, a, tak aby sme ich potom vedeli použiť v rozprave. E, ďakujem pekne, pani Bresa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja možno z dôvodu e, mnohoročných skúseností na tomto poli, tak ja sa stotožňujem s tým, čo povedal kolega Albrecht. Albrecht pardon. Keď hovoríme o zjednodušení, tak sú tu dva aspekty. Je tu aspekt tých, ktorý sa týka e, rozdielných pravidel vo vzťahu k rozdielným fondom, ktoré znemožňujú aplikáciu viac fondovú, čo je naopak jeden z e, tých e, cieľov, ktoré forsíruje ten, nový program, čiže ohľadom tohto musíme naozaj riešiť to aj budúci čas, teda na, na, najbližšie Samozrejme sú tu politiky, ale tie pravidlá musia byť rovnaké pre všetky e, fondy, tak aby sme dokázali e, umožniť aj fungovanie toho viacfondového prístupu. E, druhá vec, nie je možné si predstaviť, že sa budeme sústrediť viac na výsledky, že to bude jediná vec, ktorá bude sa počítať a zároveň aj ponechať všetky staré pravidlá ak chceme nový výsledok, tak potom e, musíme na novo nastaviť veci, ktoré sa týkajú formálnych záležitostí a takisto aj finančných. Mám na mysli súlad medzi výsledkom a nákladmi na operáciu alebo program. E, pretože ináč riziko vyučtovania toho výsledku, tak vždy je tam riziko, že sa to bude že to bude narážať teda na ďalšie e, byrokratické komplikácie. Predovšetkým, tak ako pripomenuli kolegovia, v tých prípadoch, kde e, sú tie sumy alebo tieto dovozy relatívne malé a ktoré slúžia len na to, aby aktivovali projekty, ktoré potom e, budú žiť svojim životom. Napríklad startupy. Startup musí byť riešený s pomerne veľkou benevolentnosťou, pretože ide o pomerne drobné obmedzené zdroje, čiže musíme byť oveľa dôraznejší, pokiaľ ide o tému výsledku, pretože to, čo, na čom záleží z pohľadu použitia európskych fondov a prostriedkov je práve ten výsledkov, e, teda, teda tých výsledkov. Ja chcem vedieť, ako by kolegovia mohli napríklad lepšie zadefinovať, ako posúdiť ten, ten výsledok, Samozrejme, nevyhnutné to aj finančne, finančne posúdiť, ale nejaký výsledok je samozrejme viditeľný, alebo aj nejaká aktivita alebo akcia v prípade, že je takto nastavená. Ďakujem pekne. Nevidím žiadne ďalšie otázky zo strany poslancov Regi. A teraz dám priestor zastupcovi Európskej komisie. Nech sa páči. Bude zaujímavé vypočuť si vaše pripomienky k téme. Ďakujem pekne. Marek A Som vedúcim jednotky alebo útvaru pre operačnú efektivitu v rámci DG Regio. Chcem by som sa poďakovať vám, pani predsedníčka, za to, že ste nás pozvali a za to, že ste e, túto iniciatívu prevzali zorganizovať takéto vypočutie, pokiaľ ide o zjednodušovanie na výbore REGI je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali širokú diskusiu ohľadom tejto témy, kde budú zastúpené čo najväčšia šírka tých aktérov, ktorí pokážu, dokážu poskytnúť vstupy a nejakú radu v tejto veci. Možno by som na úvod spomenul pár vecí, ktoré zazneli v prejavoch odborníkov na začiatku, hlavne pán Rís eh, sa vyjadril eh, viackrát, pokiaľ ide o počet nariadení a usmernení, pokiaľ ide o to, čo hovoril ohľadom dokumentov a ohľadom počtu strán, tak to sme samozrejme pochopili. Je tu, je tu veľa papierov, ktoré s tým súvisia, preto to mám, preto mám iPady, tak aby sa to ľahšie nosilo. Ale napriek tomu musím zdôrazniť, že veľká časť tejto dokumentácie je z dôvodu vyslovené žiadosti členských štátov a tých riadiacich orgánov, hlavne pokiaľ ide o usmernenie. Ja som zodpovedný z jedno, za jednu z vecí, z ktoré, som zodpovedný, je práve koordinácia takýchto pro, pro dokumentov o usmernení. My takéto dokumenty neprodukujeme pre fondy, len tam, kde je to požadované. Pokiaľ ide o zjednodušené náklady, simplified cost, tak toto mali na starosti kolegovia z DG Employ a tá dĺžka tohto dokumentu je priamým výsledkom našej komplexnej snahy zodpovedať na všetky otázky, ktoré sme dostávali od členských štátov o vzťahu k tomuto programu, ako e, riešiť, ako pristupovať s jednodušeným nákladom. Napriek tomuto ešte stále dostávame desiatky, desiatky otázok o tejto téme a to je len jedna malá oblasť celkového uplatňovania politiky. My sme dobrými úradníkmi komisie, my odpovieme na otázky, ktoré nám zašlú a to generuje ešte viac papierovačiek a viac dokumentov obsiahlých. Takže je tu istým spôsobom symbióza, symbiotický vzťah. Ten počet toho dokumentov alebo strana dokumentu vyplýva práve z otázok, z počtu otázok, ktoré sú položené. Nachádzame sa tam, kde sa nachádzame, musíme sa na to pozrieť reálne. Teraz v rámci obdobia 2014-2020 nebudeme mať e, veľký ohňostroj e, nariadení alebo dokumentov o usmernení, respektíve o fondoch, tak ako hovoril pán Olbricht, aspoň nie e, v tejto fáze. Nechám to na potom, možno po roku 2020, ale ja by som sa rád sústredil na to, čo spomenulo viacero poslancov v rámci výboru a síce čo môžeme spraviť v tejto chvíli a dúfam, že sa nám to podarí dosiahnuť v tejto fáze procesu. Je dôležité počiarknúť, že je tu veľa takých pravých skutočných možností na zjednodušenie, ktoré sú obsahom toho hlavného nariadenia. Nariadenie spoločných ustanovení pre pána doktora Rísa, CPR, keby sme to mohli sa dohodnúť, že to bude štandardná skratka pre toto nariadenie, tak potom sme už spravili jeden krok smerom zjednodušeniu CPR ja som hovoril o tom, že je tu veľa možností zjednodušenia, nie sú to však e, povinnosti zjednodušenia. A to je dôsledok procesu rokovania ohľadom týchto nariadení. Mnohí účastníci nechceli povinnosti, chceli pružnosť vo vzťahu k takémuto plneniu. Pani Kandela spomenula dôležitú vec, keď hovorila o programe v rámci Púlia, a kde spomínala tzv. viacfondový prístup, kde RDF a ASF sú súčasťou e, toho istého programu. Je veľký počet členských štátov, ktoré tak nespravili a ktoré ani neprejavili o to záujem. Ja by som rád vypichol teraz tri veci, ku ktorým sa rád chcem vrátiť. Tie zjednodušené náklady simfaj Cost, už bolo spomenuté, to má pravdepodobne najväčší potenciál, pokiaľ ide o zjednodušenie života príjemcov a programov je tu istá možnosť eh, zniženia nákladov, pokiaľ ide o tieto zjednodušené náklady. Treba stanoviť tie štandardné náklady, pozrieť sa na to, ako to bolo predtým, tak aby sme vedeli vypočítať potrebu do budúcnosti. Ako náhle ale toto nastavené, ako náhle eh, sa rozprávate s ľuďmi, ktorí fungujú na takýchto systémoch zjednodušených nákladov, hlavne v programoch Eh, politiky súdržnosti, tak ešte som nestretol takého, kto by sa chcel vrátiť späť a nepoužívať ich. Takže to je eh, veľké, veľká výhoda a preto naše generálne rejiteľstva silne tlačia na to, aby sme pozbudili takýto prístup. Viem, že komisárka Tajsenová eh, tiež nabáda hlavne programové orgány, ktoré sa zaoberajú o ESF, aby aspoň polovicu toho financovania realizovali cez tie zjednodušené náklady. A je tu významný prospech aj z toho druhého bodu, ktorý som chcel spomenúť, a to súvisí s auditom, pretože ak máte systém zjednodušených nákladov, tak tie dôsledky pre audit sú významné. Zjednodušujete a znižujete požiadavky na audit veľmi výrazným spôsobom. E, samozrejme, som si poznamenal to, čo povedali viacerí rečníci, pokiaľ ide o otázku toho auditu a ťarchu z auditu. Ja ale musím povedať, že môj názor je troška iný. Ja chápem tú frustráciu, chápem pripomienky, ktoré sa týkajú ťarchy, ale ja by som ich chápal oveľa lepšie, keby celková miera chybovosti v rámci politiky súdržnosti bola v oveľa lepšej pozícii. Je mimoriadne ťažké a náročné ospravedlniť e, znižovanie auditov a zjednodušovanie tých procesov, keď tá miera chybovosti, hlavne pokiaľ ide o ERDF a fond súdržnosti, keď sú takto, tak, keď je takto vysoká. Je ťažké to nejakým spôsobom napraviť, dokiaľ toto nebude vyriešené. A ako som povedal, zjednodušené náklady naozaj môžu pomôcť. Tretia vec, ktorú som chcel ešte ďalej spomenúť, lebo jeden z odborníkov to spomínal, spoločné akčné plány. Neexistuje, nie je možné, aby komisia nejakým spôsobom upustila od týchto spoločných akčných plánov. Nie, to určite nie. Máme podstatné usmernenia, ktoré sa týkajú expertných rád a informácií. My sme pripravení diskutovať s akýmkoľvek členským štátom, respektíve s riadiacim orgánom ohľadom tvorby takéhoto akčného plánu. Je pravdou, že sme pomerne sklamaní, pokiaľ ide o nedostatok záujmu zo strany členských štátov a programovacích orgánov. Ehm, optimisticky vyjadrené, my sa domnievame, že to je kvôli tomu, že sa sústredili na vytvorenie a implementáciu nových programov a teraz, keď je takáto fáza za nimi, takže by ich to hádam viac zaujímalo. A ako som povedal, my sme pripravení ehm, diskutovať a pomôcť, ako len bude možné. Ehm, môj komisár, komisár Kretu, má osobitne obavy, pokiaľ ide o celú záležitosť ohľadom zjednodušenia a konkrétne toho dopadu na na dopadu na príjemcov. A preto teda pardon, pani komisárka Kretu viedla vytvorenie novej skupiny na vysokej úrovni ohľadom monitorovania príjemcov, ktorá započne svoju prácu na budúci týždeň pod vedením bývalého podpredsedu Sima Kalasa. A my chceme, aby táto skupina na vysokej úrovni skúmala kľúčovú škálu možností predovšetkým počnúc s koncepciou zjednodušených nákladov a elektronickej súdržnosti e-cohesion a pozrieť sa na to, ako členské štáty a programy ich využívajú. A kde členské štáty a programy sa o toto neopierajú, to nepoužívajú, tak tam chceme prijať kroky, aby sme ich podporili k ich používaniu, aby sme identifikovali osvedčené postupy tam, kde je to používané, podeliť sa o takéto osvedčené postupy, tak aby aj iné členské štáty a programy ich mohli využiť a ďalej zdôrazniť a počiarknúť, že sú tu k dispozícii významné možnosti a že je nevyhnutné e, pre úspech e, všetkých európskych štruktúrálnych fondov ich využiť čo najlepšie, aby sme zabezpečili, že fondy budú atraktívne e, z pohľadu účasti tých príjemcov, tak aby sme dosiahli, tak ako hovorili viacerí rečníci, tie úspechy, ktoré stoja v pozadí týchto politik, tak ako sú nastavené. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne, veľmi silné vyhlásenie zo strany komisie. Teraz tá posledná časť nášho vypočutia a diskusie. Dám slovo našim hosťom, expertom, aby komunikovali tie záverečné posolstva smerom k prítomným zhromaždeným. Takže najskôr dámy, 2-3 minúty. Nie viac. Ďakujem pekne, pani predsednička, ako ste povedali. Bola to veľmi bohatá diskusia a ja som naozaj sledovala všetky pripomienky a otázky a musím povedať, že som rada, že som počula, že, že viacero tých vecí, ktoré som predtým spomínala, že boli, že ste si osvojili. A vy, pán Olbricht, áno, máte pravdu, sme na vašej strane, keď žiadate, aby fungoval len jeden fond v budúcnosti, aby sa prispôsobili tie pravidla a postupy, ale to je ešte dlhá cesta pred nami, ťažká. Myslím, že a som pomerne optimistická, keď hovorím, že máme všetci spoločný cieľ znížiť tú ťarchu pre jednotlivé úrovne aktérov, ktorí sú zainteresovaní. A ako sa tam ale dostať, to je ešte stále dosť ťažké zadefinovať, ako to lepšie a účinnejšie spraviť. Ako to môžeme spraviť, pán pán Nistelroj, muselo by som sa kontaktovať s kolegami v rámci tej členskej organizácie združenia, aby som prišla s nejakými rýchlymi nápravami, ale z tých diskusí, ktoré sme mali, tak to zníženie a prispôsobenie, zníženie počtu a prispôsobenie toho tých auditov, to je jedna vec, ktorá určite je jasná. Pokiaľ ide o tú diskusiu, tak je tam jasná väzba aj na balík e, lepšej regulácie, e, kde aj komisia povedala jasne, že sa máme sústrediť na tie väčšie veci, podstatnejšie v rámci Európy a že mali by sme e, si dať pozor, aby sme nešli do prílišných podrobností. Otázka teda je, ako by tá iniciatíva hľadom lepšej regulácie mohla vplývať aj na otázku zjednodušenia politiky súdržnosti a tých zásad, ktoré sa skrývajú za touto politikou. Myslím, že bolo pomerne pozbudivé vypočuť si aj to, čo hovoril predstaviteľ komisie, hlavne pokiaľ ide o spoločné akčné plány. To ma potešilo. Ale takisto aj pokiaľ ide o tie ďalšie návrhy. My sa na to pozrieme a uvidíme, do akej miery sa nám podarí pripraviť nejaké konkrétne návrhy. Tešíme sa na to. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Maria Kandela. Nech sa páči. Áno, ja sa pokúsim eh, naviazať na otázku, že čo sa môže spraviť nie za 3 dní, lebo keby to bolo takto jednoduché, tak pravdepodobne komisia a parlament by už to spravili. Ale čo sa dá spraviť eh, za takýchto podmienok v tejto situácii? Pričom vieme, že Máme dočinenia s viacerými fondami, rozdielnymi fondami. To je samozrejme v tejto chvíli, ale existujú isté hranice, ktoré musí byť možné nejakým spôsobom prechádzať e, v závislosti od e, toho, aký fond ide, či EFD e alebo ESF, tak aby sme umožnili súčasným príjemcom, ale aj tým ostatným aktérom, aby E, fungovali len v rámci jednorazového procesu a s výhľadom na najlepší výsledok. Spravím konkrétny príklad. Ak ide o oblasť sociálnej inovácie, e, ak ide o rozvoj v rámci nejakého územia, e, isté modality, isté spôsoby poskytovania služieb na osoby, ktoré umožňujú vy, vy, preskúmať alebo experimentovať s novými formami napríklad príjmu alebo s novými formami poskytovania nejakých služieb, ja teraz spravím taký príklad, ktorý všetci poznáme pod názvom sociálne bývanie. Napríklad nejaký program, ktorý je zameraný na takéto niečo v rámci lokálnej komunity, tak to by si vyžadovalo jednorazovú aktivizáciu služieb alebo aktivít, pardon, ktoré by mohli byť financované zo sociálneho fondu a typy investícií, e, nie príliš závažných alebo náročných, ktoré by mohli byť e, financované z EFRD. Nie je možné, aby nejaký subjekt, ktorý to žiada, ktorý musí byť e, v tomto prípade lokálny subjekt, teda nejaký agregát tých komún alebo samozpráv a potom nejaké subjekty sociálne, ktoré sú nevyhnutné na to, aby dali nejaký stimul, taký finálny stimul pre zrod takejto inovácie, takéto nové reality v rámci toho územia nie, nie je možné, aby pracovali v iných časových rámcoch a s cieľmi, ktoré sú čiastočne rozdielne. Ďalší príklad, e, dokonca aj systém tých pravidel, ktoré existujú a ktoré sme my naplnili, pokiaľ ide o uzavretie našich operačných programov, tak tie sú rozdielne vo svojich podstatách. Keď si vezmem Púlia, to je jeden e, z mala regionov, ktorý takýmto spôsobom e, pracuje. My sme naozaj vynaložili značné úsilie a my sme v rámci jedného operačného programa museli si riešiť rôzne indikátory, keby naopak bolo užitočné použiť tie isté ukazovateľe alebo indikátory. Napríklad e, jeden experiment, ktorý sme my realizovali v rámci obdobia 2007-2013 a ktorý sme spravili off the record, ak sa hovorí, čiže mimo akýchkoľvek záujmov, aj z pohľadu tzv. kontrolorov, či už národných alebo kontrolou, komun- e, spoločenstva. My sme robili nejakým spôsobom zase v oblasti zamestnanosti pokiaľ ide investície z EFRD, pokiaľ ide o sociálne štruktúry na našom území. Ale my sme nedokázali ten ukazovateľ e, prezentovať v inom kontexte ako v tom regionálnom, pretože pokiaľ ide o EFRD, tak e, tam sú jasne stanovené tie hranice, e, čiže zamestnanosť, zvýšenie zamestnanosti, teda tam je istá valorizácia a tam potom je otázka, do akej miery sú v tomto zahrnuté tie politiky zamestnanosti. Čiže pre tie osoby, reálne osoby, bolo by vhodnejšie ísť takýmto programom prostredníctvom iného prístupu, čo nám hovoria takéto príklady, že napríklad keby sme to tak robili, ako je to požadované a my sme chceli ísť naozaj cestou viacerých fondov a logikou viac, viac dimenziálnou, viac rozmernou, toho programovania, projektovania našich e, zásahov, rozvíjajúc e, systém e, ukazovateľov, ktorý je skutočne integratívny a nie, aby to bolo rozdelené pre jednotlivé generály riaditeľstva alebo teda podľa jednotlivých fondov, potom by to bolo určite zameranejšie na výsledky. Ja nechcem, aby som aspoň z mojej strany nekomunikovala nejaké posolstvo, ktoré nechcem určite hovoriť, znižte počet kontrol, pretože je veľa. Pokiaľ je tu istá miera e, tej chybovosti, tak ako povedal zástupca komisie, tak určite dávajú zmysel tie, tie audity a kontroly. A ja si myslím, že kúsok, pokúsok viac zjednodušenia, tak z pohľadu spôsobu, akým, ako sú realizované tieto programy na tom území, aj spôsob, ako je to organizované v rámci celej tej siete, ktorá do toho vstupuje, to z pohľadu toho riadiaceho orgánu, alebo ja, ja nechcem nejakým spôsobom e, komunikovať len takéto posolstvo, alebo vynúčiť si to zjednodušenie, ale každopádne nie je to len otázka e, pravidiel, ale je to o tom, ako tie pravidlá sú potom implementované v, tom, v tej oblasti, ako sú zorganizované tie aktivity. Aj tie náklady administratívne sa dajú veľmi ušetriť len tým, že lepšie zorganizujeme celé tie aktivity Napríklad nejaký vzorku si vyberá e, komisia, niečo spravíme my, niečo spraví národná vláda. a Často je to tak e, tie isté projekty, ale zrazu e, máme iné, iné, iné východiska. urobme to ináč, urobme to jednorázovo. Alebo anticipujme všetky tie informácie, ktoré musia jednotlivé subjekty požadovať od toho riadiaceho orgánu. Čiže požadujme ich iba raz správame takú ťažšiu alebo takú náročnejšiu tú prvú fázu tej kontroly a potom ostatné už urobíme ľahšie. My máme tri subjekty, ktoré e, idú do toho istého sídla nejakej, nejakej samozprávy a žiadajú iné dokumenty alebo iné, iné typy veci. Málo keď niekto povie, že ukážte mi škôlku, ktorú ste spravili, alebo teda ten projekt, ktorý ste realizovali, že toto ťažuje zapojenie tých aktérov. Ďakujeme pekne. Doktor Rys. Vaše závery a vaše odpovede na otázky. Ďakujem pekne. Mm, Kolegyne z Rakúska mi položila priamo otázku. Mm, ďalej tu padla otázka súvisiaca s harmonizáciou medzi podhospodárským a regionálnym fondom. Tu by som na úvod Ehm, vysvetliť, že Polnospodársky fond ten pojem pochádza z polnospodárskej podpory a to je úplne iný svet. Je to svet e, čísel, kde vždy panovala kontrola prebiehajúcich nákladov. Nie je to kontrola uzavretých ehm, období. E, ďalej e, panuje tu hrdosť na to, že je to prístup z dola nahor a nepočíta sa až eh, tak eh, ten úspech eh, ako pri regionálnom sociálnom fonde. V prípade fondu Lidosata pozornosť sústreďuje len výlučne na ten prístup z dola nahor. Ďalšia vec, komisia, ako som už povedal, nám predpísala, že máme podporovať len malé infraštruktúry. My, ako som už povedal, sme sumou 600 tisíc eur zrejme prekočili hranice toho, čo si predstavovala komisia. Na druhej strane v štruktúrálnom fonde je eh, suma až do výšky 10 miliónov. To sú samozrejme obrovské rozdiely, ale nechcem to všetko popisovať len pesimisticky, eh, čo sa týka programov EÚ. Tomu už som povedala generálnym riaditeľom pre nás je to naozaj existenčne dôležité a preto si môžem dovoliť byť e, takmer až drzý. Ja som slobodný ja, môžem povedať, že nie som odkazený na takúto podporu, pre mňa sa svet nezrúti, preto um, nechápem členské štáty, e, ktoré až porosebne sa obracajú na komisiu, ale týchto 60 strán naozaj kontrolóri kontrolujú. Toto je auditný dokument a preto na strane 49, keď urobím chybu, vznikne z toho vysoká miera chybovosti. Tá chybovosť vzniká automaticky každým iným dokumentom. A ešte ďalšia vec e, k tejto chybovosti. E, náš dvor auditorov na regionálnej úrovni vykonal veľmi zaujímavý prieskum a síce k posvorskému fondu, teda k záručnému fondu. A len zo systému vzoriek sme zistili, e, prílišnú chybovosť, pretože sme nemohli preskúmať eh, všetkých 100% prípadov a to nám neumožnilo splniť istú stanovenú hranicu chybovosti, pretože už len počtom vzoriek sme sa posunuli nad istú hranicu. Teda komisia týmito mnohými pravidlami práve produkuje tú, túto vysokú mieru chybovosti. Na 60 stranách ešte niekto nájde podnety na 35 e, e, strán otázok členských štátov, veď to je preto na zváženie, čo sa to vlastne vyprodukovalo. Ešte by som sa chcel niečomu vrátiť, konkrétne k otázke auditu. Kým nebudeme mať jednotné audity, jednotné systémy spravovania a kontroly, môžeme zabudnúť na všetky integrované fondy, pretože tak ako povedala kolegyňa z Talianska, sa niekedy musí kontrolovať 2 až 3 krát. Môžem vám priblížiť malý príklad. Firma neskôr bola predmetom našej kontroly a potom o 9 dní neskôr nášho kontrolného orgánu. Táto firma si jednoducho povedala, že to za to nestojí a celé to vzdala. Je to predsa nezmysel, aby sa dvakrát a viackrát museli predkladať všetky dokumenty e, za účelom tej istej kontroly vlastne. Takto vlastne vzniká tá vysoká miera chybovosti. Ďakujeme pekne. A teraz e, profesor Dugaru, vaše záverečné vyjadrenie, prosím. Európska únia o rokoch 2000 eh, až 2015 eh, robila obrovské kroky, pretože zjednodušila ciele, ale aj procedúry. Isté, že byrokracia eh, zároveň sa prehlbovala, pretože vznikali nové um, právne úpravy, nové zákony. V roku 2002 sme dostali faktúru od Eurostatu, aby sme zaplatili zhruba 4000 eur, pretože aby sme získali prístup k databázám, museli sme za to zaplatiť. Vtedy nebolo možné získať e, inú formu prístup. V súčasnosti sa toto zmenilo. E, toto je jeden príklad pozitívneho vývoja. Musíme veci merať E, integrovaným spôsobom, ale ak e, veci nebudeme merať, ak nebudeme sledovať, e, tak bude veľmi ťažké príjmať správne rozhodnutia. Keď sa hovorí o zjednodušovaní postupov, isté, že je to nevyhnutné. Podľa mňa práve efektívnosť je kľúčovým pojmom v tomto procese zjednodušovania. Musíme si jasne uzrejmiť, ako čo najefektívnejšie využívať um, tieto fondy. Uviedol som uh, niekoľko rôznych uh, um, možných postupov, ako napríklad špecializácia. Ak ich budeme využívať, dosiahneme lepšie výsledky, um, pretože ak sa uspokojíme s 11 tematickými cieľmi, bola by to podľa mňa škoda, pretože by sme tým uh, možno Um, zviacnásobňovali naše úsilie. Región Timiš, teda môj región, bol na treťom mieste uh, v zozname najdynamickejších regiónov v Európe. Ale dostali sme sa naozaj uh, na úplný limit, pretože nemáme prístup k uh, vyššej miere financovania od Európskej únie preto, že toto financovanie nie je založené na kritériách špecializácie. A preto tvrdím, že európske fondy sa v relatívnom zmysle nevyužívajú dostatočne efektívne. V súčasnosti existuje smernica z roku 2009, číslo 28, a tam sa hovorí o meraní využívania energie z obnoviteľných zdrojov v porovnaní so všeobecným využívaním energie. Taktiež je aj iná smernica, kde sa hovorí o zvyšovaní energetickej účinnosti budov. Podľa mňa by bolo bývalo jednoduché od samého počiatku to zjednotíte, pretože eh, od počiatku predsa sme mohli hovoriť o energetickej účinnosti nielen budov, ale vo všeobecnosti. Toto je teda jeden príklad zlej legislatívy na úrovni spoločenstva. V Európskej únii si hovoríme, že máme pridanú hodnotu eh, vo výške 20 až 25 centov E, na kilo spotrebovanej hmoty. Takáto miera pridanej hodnoty nie je e, dostatočná. Keď vyprodukujeme zhruba 20 výrobkov, máme len e, teda pridanú hodnotu zhruba 3 až 5 eur. Teda táto miera pridanej hodnoty podľa mňa nie je dostatočná. Ak by sme zaviedli špecializáciu podľa regiónov v EÚ, podľa mňa by sme získali o mnoho väčší úspech ako v štyroch regiónoch, ktoré sa špecializujú na ten istý sektor. Podľa mňa bolo lepšie zvýšiť takto konkurenceschopnosť. V USA to funguje úplne inak. Tam totiž každý jeden štát sa špecializuje podľa toho, k čomu dospeli rôzne štúdie, odhady a prieskumy. Pokúsim sa odpovedať e, tak všeobecnejšie e, na otázku pána Van Nistelrooya. Ja trvám na tom, že zvýšenie pridanej hodnoty, teda tak ako sa to počíta na zamestnanca, je naďalej významným ukazovateľom, pretože je to jediný spôsob, ako preskúmať efektívnosť výroby v danom regióne. A môže to e, pomôcť e, amortizovať e, náklady na investície v danom regióne. Môže dochádzať k istým zmetkom, ak upustíme od tohto vypočítovania pridanej hodnoty na zamestnanca. Ďalej by sme sa mali uberať aj iným smerom, ako znižiť spotrebu um, surovín. Ide o suroviny, ktorých zdroje sú obmedzené. Nechceme sa jedného dňa uh, dožiť toho, že tieto suroviny budú úplne uh, vyčerpané. O 30 až 50 rokov uh, niektoré sa úplne vyčerpajú, budeme musieť zmeniť spôsoby výroby. Ak tieto zmeny spôsobu výroby nenastanú skôr, než dôjde k úplnému vyčerpaniu eh, týchto prírodných zdrojov a surovín, budeme musieť eh, čeliť veľmi vážnym eh, následkom v Európe. Práca, respektíve pracujúci sú dobre vzdelaní, ale vychádza sa z toho, že je e, táto zručnosť e, príliš e, malo využívaná vzhľadom na jej veľký potenciál. Ďakujeme pekne za tieto veľmi zaujímavé odpovede, za plodnú diskusiu. Ďakujeme všetkým našim hosťom. Bolo mm, to veľmi zaujímavé a podnetné pre naše ďalšie diskusie. Týmto uzatváram toto vypočutie. Pokračujeme v programe. Ďalší bod sa týka výročnej správy Európskej investičnej banky. A konkrétne ide o návrh preskúmania stanoviska výboru regi. Od roku 2013 výbory e, KONT a EKON vypracúvajú správy z vlastnej iniciatívy o výročnej e, správe Európskej investičnej banky. Konkrétne teraz ide o správu za rok 2014. Úroha Európskej investičnej banky v plnení politiky súdržnosti sa e, výrazne zvýšila v posledných rokoch a bude sa naďalej zvyšovať, e, keďže e, nová generácia politiky súdržnosti predpokladá vyššie využívanie finančných nástrojov. Preto sa výbor rozhodol vypracovať stanovisko k tejto správe z vlastnej iniciatívy výboru pre kontrolu rozpočtu Navrhujem, aby sme stanovili lehotu na pozmeňovacie návrhy k tomuto návrhu stanoviska, o ktorom dnes budeme diskutovať, aby vypršilo na poludne v stredu 21. oktobra. Spravodajcom tomuto stanovisku je pán Jakovčič, ktorý však nie je prítomný. Ja by som však jeho mene eh, chcela vám priblížiť eh, tento návrh stanoviska, ak dovolíte. Ide teda o stanovisko pána Jakovčiča. Eh, kolegovia dostal, dostala som informáciu pána Jakovčiča, že je chorý a nemôže sa zúčastniť našej popoludnejšej schôdze a preto ma požiadal, aby som v jeho mene predniesla niekoľko poznámok k tejto výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2014. Chcel by najskôr upozorniť na význam Európskej investičnej banky v doplňaní európskych štrukturálnych a investičných fondov členské štáty. Mnohé eh, čelia problémom likvidity a problémom spolufinancovania. Európska investičná banka môže eh, poskytnúť veľmi cennú pomoc a podporu. Preto spravodajca oceňuje mm, navýšenie celkovej finančnej činnosti za rok 2014, a to vrátanie zhruba 50 miliard eur doplnkovej úverovej e, kapacity a taktiež zvýšených možností e, mobilizovateľných investícií, čo je veľmi cenné pre štrukturálne aj investičné fondy, aj regionálnu politiku, taktiež uznáva pretrvávajúce problémy. Pán Misteroj e, prerušuje Pani predsedničku, máme toto pred sebou na papieri. Pani predsednička, toto sú poznámky, ktoré máte pred sebou napísané, áno. Pani Jakovčík sa sústreďoval na pozitívne aspekty správy. Podľa mňa spomína úlohu Európskej investičnej banky a tá sa bude čoraz viac zvyšovať. A v druhej časti stanoviska spomína možnosti rozvoja vzťahov medzi Regi a Európskou investičnou bankou. Toto sú dve veci, ktoré som chcela zdôrazniť. Nebudem už teda čítať jeho stanovisko, ak si to neželáte. Ďakujem. I'm the shadow of the shadow. You too shadows the shadow and the shadows and another shadow of the shadow. So we begin with the shadows. Okay. Mr. Van so Mr. Chico is not, not in for EPP and I, I just take his, his message and... Ja tu zastupujem teňového spravodajcu. Štruktúra stanoviska e, podľa mňa vyhovuje. Zôrazňujete aj synergiu medzi našimi fondami teda toho, čo sme práve diskutovali, aby sme mali konkrétne výsledky regionálnej politiky, aby sa zvyšovali investície, ktoré sa budú môcť využívať do budúcna. To je teda veľmi dôležité. Kolega Čiko, teda tiež spravodajcom ma požiadal, aby som zdôraznil otázku podpory nielen tým veľkým projektom, ale aj mm, malým a stredným podnikom, Európska investičná banka a Európsky investičný fond e, sú zostrešené e, tým istým, istým e, segmentom a súvisí s tým aj problém likvidity práve malých stredných podnikov. Majú stiažené podmienky prežitia, zaviedli sa totiž opatrenia, ktoré by im takto mohli pomôcť. Toľko teda k malým a stredným podnikom. Ďalšia poznámka sa týka podpory, ktorú dokáže investičná banka poskytnúť v spolupráci s agentúrami regionálneho rozvoja. Existuje mnoho nástrojov, ktoré vznikajú v krajinách, v regiónoch, v spolkových krajinách a tie dokážu fungovať ako spôsob opätovného využívania týchto fondov a toto je umožnené už od roku 2014 napríklad kapacita učiť sa nedopúšťať sa chýb je v tomto kontexte veľmi dôležitá. Chcem ešte oceniť eh, prínos o spolupráce investičnej banky s regionálnymi agentúrami rozvoja eh, vo využívaní fondov. Isté, že chápem, že pán Jakovčič tu spomínam makroregionálnu stratégiu, aby boli mimoriadne financované, ale môžeme tam uviezť aj rôzne iné projekty, napríklad nové technológie, ktoré nemajú financovanie z horizontu 2020. Aj tie by mm, mohli mať pomoc v tých pilotných fázach, kde sa hovorí o tom, ako potvorovať e, tieto nové technológie. On tu spomína pretrvávajúcu podporu tradičných e, ekonomických sektorov, ako napríklad polnospodárstvo, e, lodenice a taktiež e, iné sektory. Ak teraz spomíname tieto tradičné sektory, podľa mňa by sme mali spomenúť aj modernejšie sektory, kde vznikajú pracovné miesta. Predložíme v každom prípade pozmeňovacie návrhy, aby sme doplnili stanovisko pána Jakovčiča. Ďakujem. Ďakujeme pani Breso v mene tenebho spravodajcu e, skupiny socialistov demokratov, pána Kocolina. Máme málo času, je neskoro, preto len niekoľko postrehov a potom náš e, tieňový spravodajca zašle také bude postupovať ten text spravodajcu. Jedna dôležitá vec, ktorá sa týka technickej pomoci a ktoré je možné poskytovať eh, miestnym subjektom, pretože jeden z základných problémov je problém projektovania a potom problém s prístupom k financiám a takisto s ich dobrým využitím. Eh, druhý postreh sa týka potreby, ktorú, alebo nevyhnutnosti, ktorú kolega vyzdvihuje mať oveľa užší vzťah medzi parlamentom a osobitne aj medzi našim výborom vo vzťahu k tými cieľmi, ktoré sleduje EIB, pokiaľ ide o tie veľké projekty v rámci Európy, ako bolo pred chvíľočkou spomenuté, osobitne kolegom ohľadom podpory malých a stredných podnikov aj v takomto prípade posilniť ten bod 8 ktorý už zvažuje spravodajca. Konkrétne máme pochybnosti ohľadom témy finančných e, prekážok. Aké sú to? Keby mohol spravodajca troška lepšie to spresniť, teraz tu nie je, ale možno v texte by mohol lepšie spresniť tú koncepciu finančných prekážok, tak aby sme to lepšie pochopili. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Luer tiež na miesto spravodajcu Čeňového. Áno, prepačte, koordinujem teraz dve správy na, naraz. Takže teraz som tu za Jima Nicholson a Jima Rajca. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za stanovisko. Sú tam viaceré body, ktoré ECR môže podporiť, ale pokiaľ ide o úlohu EIB, čo sa týka poskytovania financí na podporu investícií na začiatku odseku 8 je tam ale dobrá formulácia, tam sa hovorí, že um, politika má byť orientovaná na výsledky v tomto programovacom období a že investičná banka k tomu môže výrazne e, prispieť. Treba dokázať európskym dajomníkom, keďže e, z našich peniazí peňazí sa vlastne financuje kohezná politika, že tie peniaze používajú dobre. Tiež vlastne s tým, čo napísané v bode 2, myslím, že Lambert to spomínal, teda potreba konzistentnosti a komplementárnosti medzi jednotlivými fondami v Európe. Mnohí naši voliči aj poslanci nakoniec majú pocit, že FC je momentálne veľmi abstraktný e, nástroj, e, ťažko vieme dokázať, ako presne to bude na prospech ľudí. Takže keď sme tie e, fondy EFSI a ESI eh, mohli lepšie prepojiť, tak by to bolo menej abstraktné a lepšie by sa využívali európske financie. Posledná vec. Z Jima Wrighta viem, že výbor eh, Agri chce používať eh, ten nástroj na podporu farmárov, najmä v mliekarenskom sektore, aby modernizovali svoje výrobné prostriedky. Polnohospodárstvo je iba jedna oblasť, kde EIB môže zohrať pozitívnu úlohu a opakujem to, čo som povedal, že v minulosti a to síce, že takéto financovanie aktivity zo strany EIB by mali byť konzistentné a navzájom sa doplňať s už existujúcimi e, financiami z Európskej únie. Ďakujem pekne, ďalej pán Klerk, tieňom spravodajca. Áno, ďakujem pekne. Pán spravodajca tu nie, čiže nebudem to nejako naťahovať. Chcel som povedať následovné. Európska investičná banka môže podporovať koznú politiku a regionálny rozvoj Európskej únie. Mene zelených by som chcel povedať, že transparentnosť Revízia finančných nástrojov sú veľmi dôležité, takisto aj revízia fungovania týchto nástrojov. Nedávno médiá uverejnili, že EIB sa rozhodla vyšetrovať istý škandál, e, pokiaľ ide o tie emisie a e, zistiť, či Volkswagen používal aj financie z európskych e, zdrojov na vytvorenie toho E, softveru, ktorý poskytoval potom falošné informácie, pokiaľ ide o emisie z vozidiel koncernu Volkswagen. Takisto pokiaľ ide o informácie o príjemcoch, e, finančný nástroj to tiež veľmi dôležité, takisto to e, spomenal aj súdny dvor a nedostatok finančnej informácií sa môže potom použiť na to, aby boli príjemcovia informovaní a táto príležitosť sa možno využije na to, aby boli vytvorené nové pracovné príležitosti. Myslím si, že takto celkom eh, by nemalo byť v tom zmysle, že eh, tieto, tento projekt by sa nemal využívať na financovanie fosilných palív a finančný nástroj, o ktorom hovoríme, splní svoje ciele pokiaľ bude prístupný konečným e, používateľom a pokiaľ tie pravidla budú všetky, pre všetkých jednoznačné. Ďalej, ďalší spravodajcovia, pani Demato. Nie, nebudem brať e, čas a ja ušetrím čas do ďalších. E, Ďakujem. Čiže spravodajca a tieňoví spravodajcovia budú pracovať na tomto texte. Chcem vám pripomenúť, že aká je lehota na pozmeňovací návrh. Je to 21. október streda. Ideme teraz e, ďalej. Ďalší bod na programe Výročná správa 2014. Ochrana európskych finančných zájmov, boj proti podvodom. Článok 325 e, zmluvy hovorí, že každá komisia uverejní e, správu o opatreniach, ktoré členské štáty vynaložili na ochranu finančný zájmov o EÚ a na boj proti podvodom. Týka sa to viacerých e, politických oblastí vrátane kohezné politiky. E, výbor pre rozpočtový rozpočtovú kontrolu pripravuje vlastnú iniciatívnu správu k správe komisie a pripravuje takú správu aj výbor regi. Náš pán e, spravodajca Van Nistelrooy možno nemôže tú prezentáciu pripraviť, ale pani Breso v mene pán, pán to spraví a chcem povedať, že e, lehota na pozmeňovacie návrhy opäť 21.10. streda. Nech sa páči, pani Bresla. Thank you, president. I will not... Ďakujem pekne. Podľa pána Bogana nie sú tu nejaké veľmi citlivé otázky pri tejto téme, aj keď tie sú častokrát zaujímavé. Pokiaľ ide o to, čo týka koheznej politiky, mali sme vedieť, že kohezná politika nie je tá časť, kde je tých eh, nesúladov nejako veľa. Najviac eh, problémov sa týka RDS. Ak že som situáciu z roku 2013, máme tu navýšenie o 2% eh, takýchto problémových prípadov, čo predstavuje 1649 problémových prípadov, ktoré boli nahlásené ako podvodné je veľmi dôležité oznámiť alebo vyjasniť, že neexistuje žiadna spoločná definícia e, toho, čo je podvodné alebo nie podvodné v rámci celej EÚ. V každej členskej krajine to je definované inak a to je, myslím si, aj problém. A e, preto aj tie opatrenia na odhalovanie takýchto problémov sú odlišné. Treba to ešte trochu zladiť, pretože v opačnom prípade ťažko môžeme porovnávať situáciu v jednotlivých krajinách. My vieme, že komisia sa snaží e, venovať e, tejto e, tematike problémov, ktoré sa vyskytujú. Komisia sa teda tomu e, venuje, my to vítame a e, komisia chce prijať také opatrenia, aby sa tieto e, problémové prípady znižovali, čo sa týka ich percentuálneho výskytu. Ja som, tieňova, ja som práve aj na výbore AVKO pre tú istú správu a myslím si, že by sme tiež mohli poprosiť komisiu, aby zjednodušila ten postup, aby sa vytvorili kategórie najviac relevantných a najviac častých chýb, tak aby sme E, rozlišovať dobre medzi chybami a medzi podvodmi, aby sme lepšie mohli bojovať proti skutočným podvodom a nie proti nejakým chybným záznamom, ktoré, ktorým sa môžeme v skutočnosti vyhnúť, pokiaľ je jasná definícia tých najčastejších, najbeznejších e, chýb. Ďakujem pekne. Sú tu nejakí deňoví spravodajcovia, ktorí sa chcú vyjadriť. Nech sa páči. archeologov. Ďakujem pekne. Je už takou tradíciou, že sa tu takto jeden striedame, druhý ma nahradzu našich kolegov, tak ja som tu miesto tieňového spravodajcu zo skupiny EPP a preto v jeho mene by som chcel povedať nasledovné. Pokiaľ ide o návrh správy, o ktorej hovoríme. EPP sa chce poďakovať v prvom rade pánovi spravodajcovi za túto prácu. Je to dobrý, kvalitný návrh ako dobrý východiskový bod pre diskusiu. Je tu jedna vec, ktorá je pre EPP dôležitá a to síce zjednodušovanie. Je dôležité zdôrazňovať, že nie každá chyba je vždy to isté ako podvod treba medzi tým rozlišovať. Jedna vec sú chyby, ktoré nie sú, e, ktoré nevznikajú e, s úmyslom podvádzať, tým sa treba pokiaľ možno vyhnúť. Ale my si myslíme, že tieto postupy a nariadenia by mali byť zjednodušené, pretože takto to môže viesť, alebo ak to spravíme, môže to viesť e, k zníženiu chybovosti. Verejné obstarávanie je ďalšia téma, ktorá je pre EPP dôležité a pokiaľ ide o regionálnu politiku, tak väčšinou sa e, financie vynakladujú prostredníctvom verejného obstarávania, takže treba mať lepšie informácie o chybovosti a podvodoch v tejto oblasti, tak aby sme mohli efektívnejšie proti tomuto bojovať. Myslím, že sme mali pozvoliť členské štáty, aby si vymieniali osvedčené postupy a takýmto spôsobom môžeme zabrániť takýmto prípadom e, zisťovať, kedy sa problémy vyskytujú a reagovať na ne alebo takisto môžeme e, miestnym, regionálnym a štátnym orgánom pomáhať e, v tom, aby bojovali proti podvodom. Nesmieme zabudnúť na to, že podvody majú medzinárodný rozmer čoraz viac a myslíme si, že by e, mal existovať nejaký medzinárodný orgán alebo medzinárodná aktivita boja proti takýmto podvodom možno, že nejaký medzinárodný generálny prokurátor alebo niečo podobné a to by mohlo zabraniť nám e, našu prácu e, duplicitne vykonávať. To sme chceli my povedať za EPP, tak sa súčasníme aj my na diskusiu. Pán Čezek, nech sa páči. Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Przewodnicząca, ja w imieniu grupy EKR dziękuję. Ďakujem pekne. V mene skupiny ECR sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za to, že pripravil toto stanovisko a za jednotlivé pripomienky. Toto je, ak sa nemýlim, prvé stanovisko pre toto konkrétne časové obdobie do roku 2020 a preto treba zdôrazniť skutočnosť, že tieto princípy, tieto myšlienky pokiaľ ide o koheznosť, potrebujeme, ak chceme s tou chybovosťou niečo spraviť, pretože zo strany aj nákladov, aj príjmov e, tá chybovosť nebola až taká veľká. A keď sa pozrite na finančné výsledky, vidíme, že došlo do roku 2016, alebo dochádza k nárastu o 68%. A v oblasti rozvoja vidieka sa pozrieme na otázku priamých pladeb a v druhom roku riadenia vidíme, že dochádzalo k problému alebo problémom s zneužívaním, respektíve podvodom. Ale v posledných e, rokoch potom už tá najväčšia miera chybovosti bola 40% v rámci konezného fondu. My musíme analyzovať príčiny týchto chyb. V niektorých e, prípadoch sme videli, že ide o zneužívanie e, financií a nesprávne finančné riadenie. V niektorých prípadoch tá chybovosť bola dokonca ešte vyššia. Samozrejme, musíme to e, vnímať ako niečo, čo je problematické, musíme niečo robiť s týmto zneužívaním financí a podvodmi. Musíme teda pripraviť Eh, alebo daj skúsiť odpovedať na následovné otázky. Či Európska komisia nám mohla dať istú predstavu o tom, prečo eh, došlo k navýšeniu tejto chybovosti. Vieme, že Európsky eh, súdny dvor, pardon, dvor auditorov spochybňoval to, akým spôsobom niektoré členské štáty svoje financie míňajú, teda konkrétne hovoríme o zdrojoch z kohezného fondu. Vieme, že sú mnohé transakcie, ktoré treba analyzovať a hovoriť e, o tom, akým spôsobom sa e, v roku 2012 až 2016 tieto financie vynakladali. A možno tie chyby boli aj v nejakých iných oblastiach. Analýza ukazuje, že pri tých chybách časokrát ide o e, chyby súvisiace s postupom, alebo teda procedurálne otázky nejaké, na to sa tiež bude musieť asi komisia ešte sústrediť. Treba zdôrazniť, že najvyššia úroveň pôdu sú falzifikované dokumenty, falzifikované certifikáty. A toto viedlo k finančnému, k finančným podvodom, ku korupcii aj v tejto oblasti. Keď chceme splniť eh, tieto požiadavky, treba sa pozrieť na to, aké princípy toto všetko e, sú za týmto všetkým. Treba financie nakladať efektívnym spôsobom a zabraňovať chybám. Vieme, že v niektorých prípadoch možno dokonca dojde aj k pozastaveniu platieb. Chcel by som ešte povedať, že pokiaľ chceme mobilizovať e, spoluprácu na boj proti takým, takýmto podvodom, je to kľúčová otázka a musíme sa uistiť, že táto práca je dobre zorganizovaná a že musí byť povinnosť podávať správy a e, treba aj e, E, školiť ľudí práve pre túto otázku. Ďakujem pekne, nevidím, že by sa ešte niekto hlasuje, je pán Skrek, nech sa páči. Uh, so I'm uh, obviously replacement of <laughs> our shadow reporter. Mm, pán Škrlec, ďakujem pekne. Ja som tu tiež za tieňová spravodajca a chcem tiež povedať e, pár slov v jeho mene k stanovisku a k tej správe. Vítame výročnú správu Komisie 2014, pokiaľ ide o ochranu európskych finančných zájmov, ale nemôžeme privítať to, že v otázke podvodov nedošlo žiadnemu pokroku. A sú tam viacej dôležité veci, ktoré v tomto texte nie sú zahrnuté. Napríklad máme problémy s tým, že tu nie sú žiadne informácie, pokiaľ ide o to, aký spôsobom počet E, na e, hlasených prípadov e, súvisí so, so sumami, ktoré boli získané. Podľa niekoho, podľa tej odpovede teda, ide iba o nejaký časový skos, ale my chceme vedieť, akým spôsobom sa to v konkrétnych prípadoch vyriešilo. Čísla z OLAFu treba dať do kontextu a aby boli porovnateľné, pretože v vašom prípade sú veľmi obmedzené, pokiaľ ide o to, čo sa s nich môžete dozvieť. Spolu sú ale nejaké dobré body. Vítame, že sa tu zúrazňuje v bode 4 tá úloha transparentnosti, potom mohli by sme ešte pridať úlohu partnerov, pokiaľ ide o zabraňovanie konfliktu záujmov. Najmä jednu časť eh, z tohto návrhu vítame veľmi, a to síce Zdôrazňuje sa tu to, akú úlohu môžu zohrávať partnery pri prechádzaní podvodom. Like to... Ďakujem pekne, už ďalší tým spravodajce sa nehlásia, čiže ďalej výstupy. Zastupca z OLAFu, ak eh, taký eh, zastupca tu je, chceli by ste sa vyjadriť? Miss Maria Cioni Domas. Pani Maria Cioni, nech sa páči. Ďakujem pekne. Poprvé chcem sa poďakovať eh, spravodajcovi a takisto aj ostatným členom vášho výboru za to, že si našli čas a eh, poskytli nám istý feedback, pokiaľ ide o našu prácu. My sme si vaše pripomienky dobre poznačili a zohľadníme ich, keď budeme pripravovať správu pre ďalší rok. Ale dovolte, aby som e, ešte aj ja niečo povedala, možno tak zvonku. Vy ste spomínali práve tú otázku na jednej strane podvodov, na druhej strane chýb. Ja chcem povedať, že táto správa sa týka v prvom rade tých tzv. irregularity, čiže nejakých problémových prípadov a prípadne aj podvodných irregularít. Čo to znamená? E, podozrenie na podvod alebo podvod, ktorý bol dokázaný. V obidvoch e, prípadoch máme veľmi jasné definície v rámci európskeho práva, ktoré hovoria, o čo ide a chcem povedať, že táto správa nehovorí o chybách toto si e, treba dať do kontextu aj e, v súvislosti napríklad s tým, čo hovorí správa dvoru auditorov. To je veľmi dôležitý bod, ktorý treba spomenúť. Všimol som si, že by ste chceli mať nejaké prepojenie medzi e, tými nahlasenými prípadmi a získanými peniazmi. Treba si treba pamätať na to, že získávanie peniaze naspäť, e, to je zodpovednosť členských štátov, aby oni tie peniaze vymáhali od príjemcov. Je pravda, že na úrovni komisie máme všetky informácie a snažíme sa ten vzťah medzi nami a medzi členskými štátmi dobre viesť alebo tú komunikáciu. V prípade konkrétnych prípadov máme tu istú komunikáciu v databáze, ale myslím si, že táto komunikácia nie je taká, že by e, mohla naozaj reprezentovať realitu. Prečo? Lebo e, fungovanie koheznej politike e, a teda fondovou koheznej politiky je také, že viete, že členské štáty mali možnosť, keď zistia nejaké regularity, poprvé ich napraviť. To je niečo, čo vychádza z nariadenia. Čo to znamená napraviť? Znamená to, že je tu povinnosť na úrovni členského štátu. Potom toto e, získavanie peniazy späť e, odsledovať až po úroveň príjemcu, ale opakujeme to zodpovednosť, e, ktorá sa týka vzťahu medzi členskými štátmi a príjemcami. Potom som si všimla ďalšiu vec a to bola otázka transparentnosti a otázka rekuperácie s partnermi. Samozrejme, čo týka spolupráce s partnermi, máme kolegov napríklad e, DG Regional Policy, DG Zamestnanosť. S nimi spolupracujeme takisto aj s členskými štátmi. Napríklad dnes sme mali stretnutie s našimi AVKOS e, koordinácia teda proti e, podvodných služieb jednotlivých členských štátov a tam sme eh, diskutovali o všetkých týchto témach. Napríklad 1. decembra budeme mať eh, stretnutie s národnými expertmi, ktorí sú odpovední za eh, reportovanie za tieto povinnosti a po uverejnení balíčku, pokiaľ ide o reportovanie, pokiaľ ide o reportovanie pre ďalšie programovacie obdobie spoločne s členskými štátmi, budeme mať možnosť diskutovať o tom, akým spôsobom by sme mohli ďalej vylepšiť e, reportovací systém, aby sme vyjasnili situáciu. A aby sme promptne získavali informácie na úrovne komisie. To, čo sme dostali od členských štátov, tak táto správa pokrýva informácie najmä z členských štátov získavanie alebo zisťovanie irregularít to, čo pán Kessler povedal, pokiaľ ide o získavanie peniazy späť, to je niečo, čo súvisí so správou OLAF. To znamená vyšetrovanie OLAF. Na to máme postup e, získavania e, financí späť, tam jeden postup rovnaký, ale komisia má k tomu ďalšie informácie na to, aby mohla tieto veci osledovať. To je asi z mojej strany všetko, neviem, či ešte kolega chce niečo doplniť. Nie, poriadku. Ďakujem. Ďakujem za vašu diskusiu a chcem vás iba, teda vám pripomenúť, že 21. oktobra o 12. na obed je lehota na pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz ďalší bod. Tým je zaoberanie sa návrhom stanoviska, pokiaľ ide o rokovania ohľadom obchodovania so službami, dohody obchodovania so službami. Pani Vana je spravodajkyňou, niektorú nahradí, pán Škrlec. Áno, ďakujem. Táto dohoda o obchodovaní so službami to je dohoda, ktorá je v súčasnosti predmetom rokovania 25 členmi Svetovej obchodnej organizácie vrátane Európskej únie. Tieto krajiny spoločne predstavujú 7 majú zastúpenie 7-percentné, pokiaľ ide o obchodovanie so službami. Vychádza to zo Všeobecnej dohody Svetovej obchodnej organizácie o, dohode, o obchode so službami. Ide tu o veci ako licencovanie, finančné služby, telekomunikačné služby, elektronický obchod a možno doprava. Komisia rokuje v mene Európskej únie na základe mandátu, ktorý jej bol udelený 28 členskými štátmi. Parlament môže prijať alebo zamietnúť záverečný, záverečnú dohodu, avšak nemôže ju pozmeňovať. Výbor INTA vypracováva iniciatívnu správu, kde chce priblížiť návrhy parlamentu, pokiaľ ide o tieto rokovania, nakoľko môžu mať dopad na miestne a lokálne orgány aj na národné vlády a na e, sociálnu a hospodárskú súdržnosť e, REGI vypracováva stanovisko. Spravodajkyňov je pani Vana. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 21. október, streda, opäť. A teraz dám slovo pánovi e, Škrlecovi v mene pani Vana. Ďakujem pekne, pani predsednička. Drahé kolegyne, kolegovia, dnes hovorím v mene pani Vana z dôvodu iných povinností, ktoré má doma. E, nemôže tu byť dnes. Snažila sa presunúť tú prezentáciu. Troška skôr nebolo to možné. Ďakuje za vaše pochopenia. Teší sa na tú analýzu a preskúmanie správy. Ja teda prečítam, čo ona hovorí o situácii ohľadom TISA. TTPS to sú veci, ktoré sú už verejne známe, ale obchodovanie so službami to nie je. TISA eh, je súčasťou rokovaní, pokiaľ ide o liberalizáciu takých, takéhoto obchodu so službami, ktorá bola spustená v roku 2013 v marci a je to otvorené pre 24 krajín. Eh, má to doplniť dohodu GATS. Je to na multilaterálnej úrovni predpokladané a neskôr by mala byť doplnená aj tá úroveň VTO. Tento týždeň prebehlo 14 kôl rokovaní v Ženeve v návrhu správy výboru INTA, ktoré autorkou je pani Reding, tam sú aj niektoré odseky, ktoré sa týkajú regulačných právomocí miestnych a regionálnych samozpráv, pokiaľ ide o aj o plné zahrnutie takýchto služieb. Prečo by Regi malo poskytnúť stanovisko? Je nevyhnutné, aby Regi poskytlo stanovisko ohľadom tejto témy, pretože ty sa výrazným spôsobom ovplyvňuje verejné služby, ako aj verejné obstarávanie, ktoré sa deje na miestnej úrovni. Výsledok dohody hľadom TISA e, výrazne ovplyvní hospodárskú a sociálnu koheziu EÚ. Dohoda by výrazným spôsobom obmedzila manévrovací priestor na úrovni regiónov a samozpráv, pokiaľ ide o ich schopnosť vykonávať e, správu svojich vecí a ich regionálne kapacity. Takisto by to zasahovalo do mestského prímeského rozmeru regionálnej politiky. Mali by sme sa dohodnúť na tých princípoch tak, aby sme e, dokázali podrobiť eh, tieto nariadenia alebo úpravy istým testom. Eh, to sa hlavne bude týkať eh, regionálnej pôsobnosti, regionálneho územia, to bude výrazne ovplyvnené touto dohodou TISA. Aké sú požiadavky? My chceme, aby členské štáty a komisia respektovali požiadavky teritoriálnej a územnej kohezie, pokiaľ ide o pokračujúce rokovania ohľadom TISA. Chceme viac údajov ohľadom dopadov z týchto rokovaní zo strany komisie. Nechceme, aby štandardy a zásady politiky súdržnosti boli zriedené, tak povediať, z dôvodu tejto dohody TISA alebo iných budúcich eh, dohod o obchode. Chceme si zachovať rozhodovaciu právomoc miestnych a lokálnych samozpráv a žiadame od komisie, aby ďalej posilnila mieru tých záväzkov na lokálnej úrovni, tak ako je to uvedené v článku GATS eh, bod 3. Takisto chcem, aby miestne a lokálne samozprávy boli zapojené do prebiehajúcich rokovaní. V neposlednom rade chceme vylúčenie verejných služieb z rokovaní od TISA, tak ako to už pani Redingová navrhla. Nakoľko sme mali obmedzený priestor v rámci tohoto stanoviska, tak eh, sme chceli pripojiť niektoré pozmeňujúce návrhy. Parlament nemal čas skôr ako rada predložila komisii svoje pozmeňujúce návrhy. Išlo to v zmysle pravidiel, ale z demokratického pohľadu to nie je v poriadku. Takisto ten rýchly postup alebo rýchle konanie v rámci parlamentu nedáva priestor na to, aby sme riešili túto dôležitú vec. Ďalšia špecifikácia, ktorá vyplýva z domáceho nariadenia a takisto z doložiek, ktoré sa týkajú REGIT. Pani Vana ďalej ovádza, že sa teší na všetky pripomienky od tieňových spravodajcov a na spoluprácu na tejto dôležitej veci. Ďakujem pekne. Ďakujem za prezentáciu. Rada by som vás informovala, že dvaja stieňových spravodajcov už zaslali pani Vana v písomnej podobe svoje pripomienky pána Tonina, Tonina Pikulu od socialistov a pána Andrea Luera z ECR. A teraz pán Takula, tieňový spravodajca z ALDE. Ďakujem pekne. Ak som správne to pochopil, tak môžem vystúpiť eh, v materinskom jazyku. Elikkä, eh, rova puheenjohtaja. Vážená pani predsednička, drahí kolegovia, Niekoľko myšlienok. Chcem sa poďakovať najskôr eh, pani Vana, Prosím, odovzdajte jej túto vďaku za jej prácu, a chcel by som ako tenevý spravodajca zdôrazniť eh, niekoľko aspektov. Poprvé, v tejto oblasti eh, výbor pre regionálny rozvoj eh, musí vnímať túto oblasť s veľkou obozretnosťou. Ďalej po druhé, čo sa týka k samotnému zneniu te- samotného znenia textu, je všeobecne známou informáciou, že keď sa hovorí o kvalite služieb vždy e, sa snažíme zvyšovať túto kvalitu, nikdy neznižovať. E, komisiu, komisia dala jasne najavo, že nechce znížiť e, už dosiahnuté štandardy v oblasti životného prostredia, zdravia a tak ďalej, že sa chce pohybovať skôr smerom nahor kvalite, a nie nadol. A s tým súvisí aj ďalšia poznámka, keďže tu ide o stanovisko k dohote TISA, mali by sme predísť nejakému zovšeobecňovaniu tejto témy, ak by sa stiahovala na všetky obchodné dohody, musíme sa sústredovať na túto konkrétnu e, obchodnú dohodu. Tiež e, musíme zohľadniť, e, že Európska únia nemá mandát zasahovať do verejných služieb členských štátov. Členské štáty môžu slobodne rozhodovať o poskytovaní svojich verejných služieb. A členské štáty a ich vláda majú právo rozhodovať aj o tom, e, čo považujú za verejné služby. Tu sú dosť veľké rozdiely medzi členskými štátmi v EÚ, ako si viete. Chcel by som ešte pripomenúť, že členské štáty musia niesť odpovednosť za to, že regionálne orgány nebudú trpieť v dôsledku tejto dohody. Táto dohoda sa ešte bude zosilňovať, zostrovať e, na úrovni rady. Preto musíme upozorniť na tento aspekt e, a náš výbor to musí zdôrazniť. Domnívam sa, že musíme byť veľmi opatrní e, v predkladaní našich stanovisk, čo sa týka cieľov tohto stanoviska. Je tu snaha dosiahnuť dohodu Myslím, že chceme celkovo dosiahnuť čo najvyšší hospodársky rast e, pre celú Európsku úniu. Ako som už uviedol, najväčším cieľom je uzrejmiť si, e, čo presne chceme e, v našom stanovisku uviesť gestorskému výboru, keďže vypracúvame toto stanovisko gestorskému výboru. Toľko teda moje poznámky v tejto fáze Kolegovia, ktorí už zaslali písomne svoje stanovisky ako tenevi spravodajcovia, um, sa zrejme tiež vyjadrili za seba a predpokladáme, že ich budeme eh, mať dispozícii na prečítanie, keďže boli zaslané písomne. A dúfam, že sa tieto naše vyjadrenia dostanú aj eh, pani autorke stanoviska samotné je. E, ďakujem pekne a dúfam, že sa nám spoločne podarí dosiahnuť čo najlepší výsledok e, prospech kvality verejných služieb. Ďakujem pekne, ďakujem pani Damato. Ďakujem pani predsedníčka. Ja som sa chcela poďakovať kolegovi za to, že tak e, nastojil na nevyhnutnosti, aby toto stanovisko bolo vo výbore REGI. Ja sa tým pádom pridávam k jeho obave a obave ktorú považujem za správnu a ktorá bola viackrát opakovaná aj v rámci tých odsekov niektorých predchádzajúceho návrhu. E, ide o to, že TISA môže takýmto spôsobom ovplyvňovať kompetencie regionálnych a národných e, orgánov a takisto pokiaľ ide o niektoré dôsledky na územie, e, ktoré môže TISA mať a to je ešte väčšie obavy to vyvoláva ako TTP, ktoré niekedy prilákalo veľa našich obav. E, pokiaľ ide o texty, e, ktoré sú predmetom týchto rokovaní, tak e, e, vychádza to z niektorého únikov dokumentov, takisto z tých, z tých, z tých Wikileaks, Julian Assange, a ktorý naozaj poukázal na povahu týchto rokovaní a takisto tam boli vynechané niektoré veci, ktoré sú také finančnej stránky týchto dlho týza. Keď sa pozrieme na ten dokument, tak po piatich rokoch po vstupe do platnosti a ak nevstúpi do platnosti TISA, tak 5 rokov po uzavretí týchto rokovaní je možné e, takú, také, takéto tajnosti to udržiavať. Prečo to tak je? E, bolo by to oprávnené len keby sme odkázali na nevyhnutnosť e, dôvernosti takýchto obchodných rokovaní. Liberalizuje veci ako je doprava, zdravotníctvo, tele, telekomunikácie, je to dereglementácia a takisto veľmi divoká liberalizácia, pričom sa nezohľadňujú potreby lokálnych a miestnych samozpráv. Naozaj by som chcela, aby bola tu konzultácia tých e, regionálnych a lokálnych úrovní. My teda hovoríme o nevyhnutných e, službách, e, ktoré využívajú občania na našich územiach každodenne. Nemôžeme si dovoliť nejaké ochudobnenie alebo zníženie týchto nevyhnutných služieb v mene zisku takýchto nadnárodných spoločností, ktoré okrem tých krátkozrakých politík ktoré realizujú viaceré krajiny a aj vo vzťahu k rozpočtu, tak dôležité sú aj tie kauzy, ktoré ďalej e, ešte prehlbujú ten, ten rozpor e, v mnohých oblastiach. Okrem politiky sociálnej, e, územnej a iných, ktoré sú dôležité z pohľadu nášho výboru, tak tie musí zohľadniť aj komisia a potom ich patrične rozpracovať. Ďakujem pekne. Mm, ďakujem za názor, pán Pán pán Kastel. Sme si plne vedomi skutočnosti, že keď hovoríme o globálnej dohode, o službách, tak samozrejme budeme musieť zamerať našu pozornosť na citlivé veci, ako je ochrana osobných údajov, transparentnosť eh, v rokovaniach a verejné služby v Európe a budeme musieť naozaj veľmi pozorne sledovať tieto záležitosti, e, ktoré sú e, kontroverzné a ak nie kontroverzné, tak aspoň vzbudzujú obavy. Takže podľa mňa by toto stanovisko sa nemalo sústrediť len na tie negatívne veci. E, musíme sa zaoberať aj tými konkrétnymi dopadmi, ktoré z toho plynú. A tá medzinárodná dohoda by mala poskytnúť aj isté príležitosti, teda príležitosť, pretože chceme, aby tieto služby boli prítomnejšie na súkromnom sektore, aby sme zvýšili dynamiku v Európe. Čiže sú tu, je tu nevyhnutná istá protiváha, sú tu veci, ktoré e, zbudzujú obavy, ale podľa môjho skromného názoru nie všetko treba vnímať v negatívnom svetle, práve opačne Musíme e, sa pozrieť na to, čo sa deje a e, spraviť z nevyhnutnosti cnosť. Luer, every... Ďakujeme pekne, pán Luer. E, informovala som už všetkých, že ste zaslali stanovisko písomne, ale veľmi radi si vypočujeme aj priamo váš názor. Ďakujem, som rád opäť späť medzi vami. Chcel by som predniesť trošku odlišný názor a síce chcel by som sa poďakovať pani Vana za jej prácu a chcel by som e, sa poďakovať za to, že vôbec vypracovávame stanovisko. Ja som totiž e, sa domnieval, e, že nie je potrebné vypracovať stanovisko v mene výboru regi, ale teraz, keď si to uvedomím, ehm, chápem ten veľký záujem a taktiež nedorozumenia, ktoré spôsobujú často obchodné dohody. A preto dialog a mierlivejšia snaha transparentnosť, podľa mňa je o to dôležitejšia. A tiež, keď hovoríme o straňovaní obchodných bariér v našom prepojenom svete medzi jednotlivými členskými štátmi, keď chceme, aby Európska únia bola čo najkonkurencieschopnejšia, musíme si uvedomiť, že Európska únia je najväčším vývozcom služieb, desiatky bilión pracovných miest v EÚ sú takto v podstate sprostredkované inám celkom komiste eh, by takáto dohoda znamenala viac rastu, viac eh, pracovných miest naši kolegovia v Severnej eh, Koreji, Bielorusku, majú sa naozaj lepšie ako ľudia v Kanade, alebo v USA, alebo v Británii, alebo v Holandsku? Nie. A to má svoje dôvody. Dohoda TISA eh, má potenciál veľmi významnej dohody. Je s ňou eh, spojená možnosť 20 miliardového navýšenia v HDP. Ehm, to sa dá porovnať s nedávne uzavretou dohodou s Kanadou. E, konkrétne prínosy pre e, firmy v digitálnej, e, telekomunikačnej, ekologickej oblasti by boli naozaj obrovské. Jeden z hlavných dôvodov, prečo mnohí Veľkej Británii vlastne presadzujeme naďalej potrebu členstva v EÚ, zvyšná transparentnosť E, taktiež podloží agendu jednotného trhu. Dokonca pani Redingová spravodajkynia vo svojom dokumente správne uvádza, že e, aj keď svet e, nepozná hranice, aj pravidlá musia byť bezhraničné a obchod so službami je sektor, kde je najväčší potenciál rastu a preto sú to najväčšie prekážky. Skupina ECR chce, aby sa tieto prekážky odstraňovali ale aby naďalej ostala e, zachovaná úroveň e, týchto služieb, členské štáty musia mať naďalej právomoc rozhodovať v svojich verejných službách. Teda podporujeme myšlienku dohody TISA na posilnenie štandardov a taktiež, aby sa vytvorili spravodlivejšie podmienky pre naše podniky, keď sú poskytovať svoje služby aj e, cezhranične. A taktiež by malo byť možné merať eh, tieto prínosy. Dúfam, že kolegovia podporia eh, tieto naše pozmeňovacie návrhy. Eh, Ďakujeme pekne, týmto sme uzavreli diskusie. Chcem ešte pripomenúť, že lehota na pozmeňovacie návrhy vyprší 21. oktobra, teda v stredu. Týmto sme sa dostali k záveru našej schôdze. Ešte musíme schváliť rozhodnutia koordinátorov. Koordinátori zasadli v priebehu dneška rozhodnutia sme vám všetkým rozoslali. Sú prosím nejaké vyjadrenia? Pán Fan Listeroj. Pozrel som sa na rozhodnutia a mám niekoľko poznámok, aby bolo jasno tie otázky na osnú zodpovedanie, konkrétne tri, ktoré sme odsúhlasili, sú tam uvedené, to je v poriadku aj s uznesením. Tiež sme sa dohodli, že chceme zaujať postupný prístup, teda tá tretia e, položka na zozname by mala byť na tretej oktobrovej plenárnej schôdzi. To chcem naozaj zdôrazniť, aby v tom bolo jasno. A druhá vec, v rozhodnutiach, e, ktoré sme prijali, čo sa týka postu spravodajcu e, pre tému Grécka, chceme to nazvať postom stáleho spravodajcu, aby sa to nezamienalo e, s bežným e, postom spravodajcu. Je to naozaj niečo mimoriadné. Ak sa to nazve, teda stálym spravodajcom podľa mňa bude všetko v poriadku a správne. Okay, okay. I, I just want to inform you ešte vás chcem informovať o otázkach na ústne zodpovedanie. Už som podpísala listy k týmto otázkam. Ste, že môžeme zmeniť to poradie, aby sme dokázali, aká je dôležitá otázka týkajúca sa zjednodušenia a zmeníme aj ten názov na stáleho spravodajcu. S týmito úpravami eh, teda schvaľujeme rozhodnutia koordinátorov. Ešte má niekto niečo k bodu rôzne? Ak nie, na konci takéhoto dlhého dňa som očakávala celý dlhý zoznam poznámok bude rôzne. Ďalšia schôdza prebehne vo štvrtok 12. novembra od 9. ráno do 18.30 večer. Chcem sa poďakovať všetkým. Pani predsednička láskavo ďakujem aj tlmočníkom. Ďakujem ešte raz. Týmto je schôdza ukončená.